Buenas tardes. Príjemné popoludne vám všetkým. Príjemné popoludnie. Dovolte mi začať. Začneme s zasadnutím nášho výboru dnes v pondelok 22. februára. Chcem všetkým poďakovať, ďakujem aj žiadateľom, autorom petícií, takže poprosím všetkých, aby sa usadili. Budem teraz predsedať eh, prvú hodinu kým eh, na svoje miesto príde pani predsednička Cecília. Takže prvým bodom na program rokovania je schválenie programu rokovania. Ak nemáme žiadne námietky, tak ho môžeme považovať za schválený. Zdá sa, že žiadne námietky nemáme, takže ho považujeme za schválený. Druhým bodom na programe eh, sú eh, procedurálne poznámky, žiadne nemáme, ani zápisnice nemáme, takže môžeme sa posunúť ďalej, nemáme ani nič v bode programu rôzne a preto prejdeme teraz už priamo eh, k žiadosti 58 rovno 2015 v mene platformy osôb dotknutých hepatitídou C eh, za vytvorenie európskeho plánu pre eh, úplné odstránenie žltačky typu C. Máme tu pána Jose Luisa Rodrígueza Aguiao, ktorý je hepatológ a ktorý zároveň e, predstavuje alebo zastupuje túto platformu e, žiadateľov a v mene všetkých nás ho tu vítam, takže nech sa páči, pán doktor e, Jose Luis Rodriguez Agujo, máte slovo, vystupte v mene vašej platformy. Príjemné popoludnie, dámy a páni, európsky poslanci. Vystupujem tu ako zástupca platformy osôb dotknutých hepatitidou C zo Španielska. Naša organizácia hovorí o dotknutých alebo zastupuje dotknuté osoby, pretože utrpenie spôsobené žltačkou typu C sa netýka len dotknutých a zasiahnutých osôb, ale aj najbližšej rodiny. Práve preto e, nehovoríme len o 14 miliónoch zasiahnutých osôb, ale aj o 56 miliónoch Európanov, ktorí trpia dôsledkami tejto nákazy. 56 miliónov, to je veľmi vysoké číslo, veľa väčšie ako e, spoločná populácia väčšiny členských štátov. E, dámy a páni, toto je ten reálny rozsah toho problému, o ktorom tu hovoríme. E, máme tu dokument z roku E, teda na úrovni OSN, ktorý e, má zabezpečovať aj teda článok 168 aj zmluvy o fungovaní Európskeho spoločenstva hovorí, že všetky aktivity, ktoré sú príjmané na európskej úrovni, majú byť e, príjmané s cieľom chrániť zdravie a verejný blahobyt občanov Európskej únii. V období ale 2013 až do dnešného dňa sme videli, ako sa postupne zvyšovala umrtnosť na cirhozu a zároveň aj na ďalšie dôsledky hepatitidy C. Vidíme, že je tu naozaj e, veľké percento zlyhaní obličiek a ďalších e, zásadných zdravotných komplikácií. Toto všetko nás nutí konať. Teraz konať môžeme, pretože máme liečbu, ktorá dokáže vyliečiť až 95 e, zasiahnutých prípadov a to je liečba choroby, ktorá počas minulých 30 rokov bola takmer neliečiteľná. Plán na postupné odstránenie hepatitidy C si ale vyžaduje, aby tu bolo e, strategické plánovanie na úplnej úrovni. V prvom rade žiadame e, liečbu pre všetkých pretože až do dnešného dňa sa zle vykladali e, klinické výsledky priamých antivirálnych liekov, ktoré boli použité. Boli to najvyššie ekonomické obmedzenia, ktoré boli oveľa vážnejšie než tie vedecké poskytovali sa tieto lieky len tým najvážnejším prípadom. To nie len, že nerieši žiaden problém, ale ani to v podstate nešetrí žiadne e, ďalšie e, zdravotné náklady, pretože pri neposkytnutí týchto drahých liekov dochádza k ďalším iným nákladom. E, vedie to k infekciám a postihnuté osoby musia mať aj pravidelné návštevy a kontroly u lekára. To isté platí aj pri miernom stupni a o miernom type hepatitidy typu C. Práve preto e, je dôležité, aby sme dokázali poskytnúť účinnú liečbu všetkým dotknutým osobám. Po druhé, veľmi dobre vieme, že Európska únia e, diagnostikuje len 55 všetkých prípadov, pardon, len 25 všetkých prípadov hepatitidy C v tomto smere je naozaj dôležité, aby sme dokázali e, identifikovať a zároveň správne diagnostikovať oveľa širší rozsah, rozsah tejto choroby. Okrem toho sa tu objavujú aj nové typy um, infekcií, ktoré sa šíria v európskom priestore a v tomto smere sa naozaj žiada jeden spoločný európsky protokol na to, aby sme zabránili šíreniu a postupnej, postupnému narastu infekčnosti tejto choroby a zároveň, aby sme dokázali zabrániť e, lokálnym, ale aj e, globálnym nákazám a infekciám. Zároveň, e, tak ako vidíme, ako sledujeme vývoj liečby a posledná správa z roku 2013 Európskeho centra pre kontrolu a liečbu chorôb e, popisuje e, nedostatočnosť dát, ktoré máme ohľadom hepatitidy typu C v Európskej únii. Práve preto je veľmi dôležité, aby sme veľmi jednoznačne pomenovali závažnosť a vyhodnotili každú krajinu, vlastne čo sa týka rozsahu, liečby a výskytu tejto choroby. Zároveň je veľmi dôležité, aby sme dokázali aj účinne regulovať a kontrolovať eh, teda výdavky v zdravotníctve. Eh, v tomto smere je dôležité, aby sme eh, dokázali spustiť koordinované mechanizmy, ako napríklad E, účinná legislatíva v oblasti priemyselného vlastníctva, ktorá umožní e, verejnú výrobu alebo verejný nákup práv, e, autorských práv alebo duševného vlastníctva, ktoré umožňuje výrobu generík, ktoré umožnia liečbu takýchto chorôb a zároveň zníže náklady na výrobu liečiv. Ako hovorí pán profesor Michel Katakine, ktorý je osobitným spolomocnencom generálneho tajomníka OSN. Je naozaj veľmi dôležité, aby tu bola celosvetová e, sieť e, ktorá zabezpečí dostatočnú prístupnosť týchto liekov, tak aby sme dokázali čeliť tejto hrozbe pre verejné zdravie. Zároveň je dôležité nasadiť všetky prostriedky, ktoré máme, aby sme dokázali vyriešiť tú základné protirečenie, ktoré tu máme voči zmluvami, ktoré chránia duševné vlastníctvo a zmluvami, ktoré chránia ľudské práva a zdravotnú starostlivosť. Takže dámy a páni, všetci máte, alebo vy máte v rukách kapacitu vyriešiť túto dilemu a tento problém. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Muchas gracias. Ďakujem veľmi pekne. Budem dávať slovo, najprv má slovo komisia. Ďakujem pekne aj pán, vám, pán doktor, za vystúpenie v mene platformy. No a teraz ako prvá dostane slovo komisia. Máme tu dvoch zástupcov komisie, ktoré vystúpia. Najprv Melina Penelovská a potom Alfonso Vokales. Nech sa páči, Melina. Ďakujem pekne za slova a príjemné popoludne vám všetkým. V prvom rade rada by som poďakovala autorom tejto petície za otvorenie tejto téme, témy a takisto Európskemu parlamentu za príspevok do diskusie, pretože hepatitída typu C a vôbec virálna hepatitída je naozaj všeobecne uznávaná komisiou ako tzv. tichý zabijak Jedna z tých vecí, s ktorou sa snažíme vysporiadať, je vlastne vyňať ju z tohoto ticha a zvyšovať povedomie o tomto probléme. Ehm, len prednedávno, minulý týždeň, neboli sme ani veľmi vzdialení odtiaľ, to bolo to v knižnici Solvej, a bol tam summit organizovaný e, pre e, vlastne tému hepatitidy typu C. Organizovali to viaceré organizácie, organizácie na európskej úrovni a komisár Andriu Kajtis počiarkol práve jednu tému a síce, ako povedal on, musíme zvýšiť hlasitosť, keď hovorím o tejto chorobe. Počerkol tri dôležité veci a tie sú naozaj v súlade aj s tým, čo ste práve povedali vy. A síce to, čo potrebujeme zvýšiť, je miera testovania, miera screeningu, potrebujeme zvýšiť aj kvalitu a úroveň prevencie, no a v neposlednom rade zabezpečiť lepšiu prístupnosť e, liečby ktorá súvisí aj s dostupnosťou liečiv. Takže komisia uznáva hepatitídu typu C ako naozaj zásadné bremeno pre systém verejného zdravotníctva v Európe, ale keď to hovorím, musíme sa vrátiť ešte k základnej um, otázke našich kompetencií v otázkach zdravotníctva. Správne ste citovali článok 168 zmluvy, ale je zároveň e, to dôležité docitovať až do konca tohoto článku, pretože posledná časť tohoto článku je veľmi významná a hovorí, že zodpovednosť za definovanie politiky v oblasti zdravotníctva a zároveň za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zdravotných služieb, vrátanie pridelovania zdrojov, ehm, tá, túto zodpovednosť majú členské štáty. Takže v tomto smere nemáme e, pre všetky tie témy, ktoré ste spomenuli dnes, e, zodpovednosť konať na európskej úrovni, ale zároveň nie sme ako taký neaktívny. Snažíme sa vlastne doplňať a podporovať politiku členských štátov, ktorú vyvíjajú jednotlivé členské štáty a bojujú proti tejto, v ich boji proti tejto chorobe. Čo tým znamená? Čo tým chcem povedať? E, nemôžeme priamo financovať liečbu alebo nemôžeme vydávať e, klinické usmernenia, to nie je naša úloha, nemôžeme ani členským štátom hovoriť, ktoré lieky majú používať a ktoré skupiny majú prioritizovať, ale to, čo môžeme robiť a čo už robíme, je to, že poskytujeme podporu v rámci nášho programu e-health. To je nástroj, ktorý máme tu v Európe a je tu niekoľko projektov, ktoré boli spustené e, pomerne prednedávno, minulý rok napríklad. Bola tu e, spoločná aktivita spustená v oblasti znižovania bolestivosti e, ľudia, ktorí sú často vlastne postihnutí hepatitidou typu C sú aj užívateľia drog neraz Takže tam vlastne sme spustili projekt, ktorý má znížiť výskyt tejto choroby medzi nimi. Máme tu ďalší projekt zameraný na skorú diagnostiku hepatitidy. Je to jedna z tém, ktorej sa musíme venovať. Je to tichý zabijak, pretože veľmi dlho vlastne zostáva nepovšimnutá. Máme tu ešte ďalšie plány v rámci roku 2016, je to v konečnej fáze schvalovania. Takže to sú tie nástroje, ktoré máme a mobilizujeme tieto nástroje práve s cieľom čo najúčinnejšie ich nasadiť. Musíme si uvedomiť, že tento program, o ktorom hovoríme, nie je nejaký veľký rozsiahly. No a v rámci Horizontu 2020, to je obrovský nástroj, na európskej úrovni prebieha naozaj nemalý výskum. Veľa peniazy sa investuje do výskumu. V rámci predchádzajúceho ehm, rámcového obdobia číslo 7 bolo investovaných ehm, pomerne veľa prostriedkov do výskumu pečenia a hepatitídy C. No, a prvé tri roky horizontu 2020 eh, zaznamenali investície v objeme 3,5 milióna eur do výskumu. Ďalej, keď hovoríme o monitoringu a dohľade na touto chorobou, E, tak sú to naozaj témy, ktoré súvisia e, s dohľadom a Európske centrum pre e, kontrolu chorôb a nákaz aj hlási takéto fenomény alebo takýto vývoj. Takže jedna z oblastí, kde zintenzívnime svoje úsilie, je práve táto, pretože členské štáty majú povinnosť informovať a je dôležité, aby sa členské štáty vlastne vrátili a zistili, prečo ten monitoring neprebieha. My sme presvedčení, že to nie je o tom, že by členské štáty nemali dáta, ale je zvláštne, prečo oni tieto dáta nezasielajú do ECDC. Takže to je oblasť, kde môžeme konať a konať aj budeme. E, ďalšia otázka, ktorá súvisí s liečbou a zároveň s možnosťou e, pomáhať pri tejto liečbe v roku 2014 a v roku 2015 e, Európska agentúra pre liečivá spolu s komisiou autorizovala nové lieky, nové liečivá, to sú práve tie, ktoré ste spomínali aj vy, ktoré majú vlastne zrýchlenú účinnosť a boli aj veľmi rýchlo schválené, takže snažíme sa ich čo najskôr uvoľniť pre používanie na trhu. E, nemôžeme priamo financovať liečbu, ale to, čo máme na európskej úrovni k dispozícii, a spomenuli si to aj vo svojom e, prejave, je vlastne spoločná dohoda o nákupe o obstarávaní. Je to vlastne rozhodnutie prijaté na základe rozhodnutia číslo 82 pri závažných hrozbách a rizikách. Ak si krajiny tak želajú, ak teda krajiny majú tú vôľu, tak môžu obstarávať lieky spoločne. A môžu spoločne obstarávať vlastne protilátky. Podľa tejto dohody potrebujete minimálne 4 plus komisiu, štyri členské štáty plus komisiu, aby dokázali začať e, takéto konkrétne obstarávanie e, týchto liekov na spoločnej báze. Máme tu indikáciu od niektorých členských štátov, že záujem je. Ale musím opäť zdôrazniť, že je to na členských štátoch, aby spustili tento nástroj. Nemôžeme im ho vnúcovať. Takže okrem toho, samozrejme, sme presvedčení, že zvýšená transparentnosť ohľadom cien a cenových mechanizmov a výmeny informácií. To všetko pomôže aj v oblasti dostupnosti cien um, alebo dostupnosti týchto liečiv. No a v tomto smere máme niekoľko programov v rámci e, nášho programu pre podporu zdravia, kde sa snažíme zvyšovať transparentnosť pri cenotvorbe. A tým som vás dá pokryla vlastne celý rozsah nástrojov, ktoré máme k dispozícii na európskej úrovni. Ako vidíte, je to obmedzený rozsah, ale snažíme sa ho využiť tak, ako len môžeme a zároveň sa snažíme využiť tie nástroje, ktoré už máme. Takže ak to môžem zosumarizovať, možno dám ešte najprv slovo kolegom eh, z DigiGrow, ktorí by sa mohli venovať aj téme duševného vlastníctva, to ste spomínali vo svojom vystúpení. A len aby som to zhrnula, komisia uznáva že hepatitída typu C je naozaj závažné vremeno pre systém verejného zdravotníctva v Európskej únii. Na rozdiel od žltačky typu C, B, tu nemáme možnosť vakcinácie. Takže je to choroba, ktoré sa nedá takto predchádzať a dnes e, máme pred sebou historický moment, aby sme ak sa pozrieme na najbližšie 10-15 rokov, dokázali postupne odstrániť túto chorobu, ak bude vôľa, pretože máme lieky, ktoré sú vysoko účinné. To je správne. Takže sme pripravení zohrať svoj diel zodpovednosti pri podpore členských štátov s tými nástrojmi, ktoré máme a pri boji s touto chorobou. Ďakujem pekne. thank you. I'm from DG Ďakujem pekne, ja som z DG Grow z generálneho riaditeľstva pre verejné obstarávania. Chcela by som zablážila tej odpovedi, ktorú práve predniesla moja kolegyňa a chcela by som vyjadriť e, vyjadrenie, či vlastne tieto vysoké ceny môžu porušovať aj tie pravidlá ohľadne verejného obstarávania. Myslím si, že verejné obstarávanie vo všeobecnosti ten prvý cieľ je hlavne ten, aby sa otvorili trhy pre konkurenciu, takže aby verejní obstarávateľia mohli získať lepšiu hodnotu za svoje peniaze. To v každom prípade. Ale treba si uvedomiť, že verejné obstarávania a pravidlá, ktoré s tým súvisia, bolo tu vlastne popísané to, ako vlastne ten tender v tomto procese má vyzerať. A vlastne sú to procedurálne pravidlá, týkajúce sa postupu. Nie sú tu žiadne hospodárske kritéria, ktoré by mali zabezpečiť nejaké nízke alebo rozumné ceny. Avšak, ak verejní obstarávateľia sa spoja, pokiaľ ide o tie ich potreby, ktoré chcú týmto pokryť, môže to byť na regionálnej alebo národnej úrovni, alebo dokonca aj medzi členskými štátmi, nad rámec tej spoločnej dohody o obstarávaní, ale potom bez pomoci komisie, kde by sa potom uviedlo, že vlastne sa takto spoja tie ich potreby, tak máte potom väčšiu možnosť rokovať, vyrokovať ceny. Myslím si, že pre také malé krajiny ako pobaltské krajiny, tak tieto majú veľký záujem, aby sa zoskúpili, pokiaľ ide o ich požiadavky, aby mali jasnejší hlas smerom voči priemyslu. Takže nie je to pravidlo, ale môže to byť pozitívny výsledok, ak teda takéto obstarávanie e, je na úrovni viacerých žiadateľov, či už na regionálnej, štátnej alebo európskej úrovni. Ďakujem. Ďakujem pekne a v mene komisie e, ešte vystupie Alfonso Kales. Nech sa páči. Ehm, zdá sa, že môžem hovoriť e, po španielsky, tak je to oveľa lepšie, aby som to nemiešal s angličtinou. Pracujem na generálnom ehm, riaditeľstve pre Glow. A DG Glow to je vlastne generálne riaditeľstvo pre rast a priemysel. A tam sa venujeme aj téme duševného vlastníctva v Európskej únii. My sme tí, ktorí navrhujú legislatívu, pripravujú legislatívu, pripravujeme konkrétne návrhy e, v rámci napríklad jednotného európskeho patentu, európskych značiek a podobne. No a jedna z tých tém, s ktorými spolupracujeme, sú aj farmaceutické patenty a zároveň ochranné certifikáty, doplnkové ochranné certifikáty pre farmaceutické výrobky. A to, o čom hovorila aj moje kolegyne, to je naozaj veľmi dôležité, aby sme dokázali pokračovať v téme, ktorá nás takto znepokojuje a ktoré sa venujeme, a to je práve téma liečiv pre hepatitidu typu C. Um, vy ste hovorili o možných eh, opatreniach, ktoré by mohli byť prijaté v rámci duševného vlastníctva. No a ja som vám e, vysvetloval, aká je celková situácia. V každom prípade všetky tieto typy liečiv ktorá, teda tie liečiva, ktoré sú známe pre liečbu hepatitidu typu C, sú momentálne pod patentovou ochranou a majú tam tzv. E, výhradnú e, ochrannú lehotu pre predaj, ktorá vlastne paralelne prebieha s ochrannou lehotou patentu. Ehm, je to naozaj veľmi dôležité, pretože vyvinúť liečbu si vyžaduje obrovské investície, ktoré sa odhadujú na viac ako jednu miliardu eur a vlastne odkedy začnete vyvíjať nejaké liečivo, až kým sa nedostane na trh, to trvá aj 10 rokov. Takže je jasné, že nejaké laboratórium um, má obmedzené zdroje vlastne a investujú do tohoto e, výskumu a nevedia, či dané liečivo v konečnom dôsledku bude e, úspešné, či sa dokáže predávať na trhu a či zabezpečí nejaký ekonomický e, prínos alebo zisk. Takže vlastne tieto patenty sú taký politicky ochranný nástroj, ktorý podporuje to alebo zabezpečuje to, aby výskumné inštitúty, výskumné farmaceutické firmy boli ochotné investovať a boli, mali istú garanciu návratnosti týchto investícií. Takže v tomto smere je dôležité podporovať tieto investície, ale najprv, najprv musíme myslieť aj na zdravotníctvo Eh, pretože eh, je dôležité, aby patenty nebránili inovácii. Patenty pomáhajú v tej prvej eh, fáze, zabezpečia nám to, že to liečivo máme. Ale potom, potom už hovoríme o tom, akým spôsobom zabezpečiť prístup k týmto liekom, keď už sú vyvinuté. Na úrovni Európskej komisie sme vyvinuli opatrenia legislatívneho charakteru, ktoré majú zabezpečiť zjednodušený prístup k tvorbe generík, alebo teda je zjednodušený prístup k autorským právam na výrobu generík. A, pamätáte si aj takéto rozhodnutie z minulosti, ktoré umožňujú vlastne výrobu generického liečiva ešte v rámci trvania platnosti patentu. Trvalo to naozaj veľmi dlho. A teraz sa dokáže generikum na trhu umiestniť rýchlejšie. Ehm, komisia v rámci svojho Single Market Strategy dokumentu tak navrhovala doplňujúce opatrenia, ktoré by mali vlastne podporovať výrobu týchto generík, vrátanie jedného opatrenia, ktoré má podporiť ešte väčší objem inovácií. Okrem toho, generálne riaditeľstvo pre konkurencieschopnosť a priemysel eh, prijalo alebo vyvinulo viacero štúdií, aby sme zistili, ako uľahčiť ďalší prístup eh, generík na štúdium. No a ešte potom samozrejme otázka patentov. Eh, generálne riaditeľstvo pre obchod uplatňuje čo nazývame Policy Coherence for Development, čiže koherencia v súvislosti s medzinárodnými a bilaterálnymi dohodami. No a DG Grow um, takisto sa v medzinárodných témach, medzinárodnej oblasti eh, musí držať aj eh, záväzkov, ktoré vyplývajú napríklad z OMPI, to je Medzinárodná organizácia pre ochranu duševného vlastníctva. Takže ako som už hovoril, um, patent nevytvára absolútne právo. Sú tam aj isté zábezpeky, um, ktoré vyplývajú z patentového práva. Sú tam isté výnimky, ktoré umožňujú napríklad aj výrobu generických liečiv veľmi rýchlo. A sú tu nejaké ďalšie doplňujúce opatrenia, ktoré ste spomínali. A to je aj otázka povinných licencií Okrem toho sú tu ďalšie ešte e, otázky. To je vlastne vyvlastnenie patentu. Otázka vyvlastnenia e, patentu a otázka vyvlastnenia patentu alebo týchto licencií. Tam Európska komisia nemá kompetencie. To, o čom hovoríme tu, e, naše komunitárne právo je v tomto smere pomerne obmedzené. E, patenty sú regulované medzinárodným dohovorom, teda nie európskym právom a to nespadá do rozsahu pôsobnosti Európskej komisie. Je to, je to dohoda z Mníchova a e, potom je tu vlastne vnútroštátna legislatíva jednotlivých členských štátov, ktorá upravuje, upravuje práva. No a otázka vlastne e, povinných licencií a patentov, a to upravuje už potom španielské právo napríklad. Čiže španielské právo um, konkrétne hovorí o tom, ako je možné patent vyvlastniť a zároveň hovorí o tom, um, aké kroky je nevyhnutné prijať preto, aby mohli byť povedzme udelené povinné licencie a tak ďalej. Ako som už hovoril, my v tomto smere veľké kompetencie nemáme. Takisto nemôžeme ani konať v oblasti harmonizovania tohoto patentového práva na európskej úrovni. V zásade na týchto témach nepracujeme, ale ako som už hovoril, ak sa pozriete vlastne na národnú legislatívu, ktorá upontuje, e, upravuje právo a napríklad španielskú legislatívu, tak článok 73 článok 86, článok 90 e, v týchto zákonoch regulujú, ako španielská vláda môže vyvlastniť patent a zároveň ako môže vydať povinnú licenciu, kde vlastne sa predmet ochrany patentu stáva súčasťou e, verejnej domény, verejného vlastníctva a môžu ho vyrábať aj iní než vlastníci práva ochranného. Takže v tomto smere, e, ako som už hovoril, e, snažil som sa vysvetliť, ako fungujeme tu v Európskej komisii, aké možnosti máme, aké nástroje máme k dispozícii. My môžeme podporovať e, farmaceutický výskum. E, to nie je naše absolútne právo. Sú tam isté zábezpeky, ochranné mechanizmy, ktoré vlastne obmedzujú e, tieto nástroje a potom tu máme zároveň aj medzinárodné patentové právo, ktoré zadefinovávajú rôzne medzinárodné dohovory, rôzne medzinárodné inštitúcie, ktoré upravujú tiež aj túto otázku, otázku patentov a dostupnosti liečiv. Ďakujem pekne. Muchas gracias. Yeah. Ďakujem pekne. A teraz majú slovo poslanci Európskeho parlamentu. Zapísali sme si nejaký, nejaké poradie. Ak chcete ešte vystúpiť, prihláste sa. Pani Auken. Jo, tak, fru No, I take it in English. You know, sometimes it sounds... Ďakujem pekne, pani predsednička. Niekedy sa zdá, ako keby vlastné, veľké priemysly, priemyselné odetia mali svojich vlastných lobbystov tu a vysvetľujú nám, ako tá situácia sa má je to takmer nemožné urobiť riadnu dohodu, pokiaľ ide o tieto záležitosti. Čomu tu čelíme? Je tu okrádanie, jasné okrádanie e, rozpočtov pre zdravotníctvo v jednotlivých štátoch. Vidím, že tie zisky to je 50 tisíc percent. 50 tisíc percent je zisk. And, and what we, and what we also... A čo takisto vieme, je, že farmaceutický priemysel jednoducho spolupracuje a už nemajú nejaké náklady, pokiaľ ide o vývin liekov. Čo sme možno zabudli, práve som o tom počula, ale predkladatelia tej žiadosti by ma mohli informovať, že tu je niečo také, že sú tu určité postranné efekty, kde sa neuvádza, ako by to malo zavrať, ale takisto sa tu zavádza liežba, pokým ten pacient vlastne e, vlastne tie lieky sa využívajú tak dlho, pokým im prestane patent aj platnosť tohto patenta a potom sa zase žiada nový tento liek. Takže tu treba takisto zlepšiť túto bezútešnú situáciu, keď hovoríme práve o liečbe ľudí. Takisto ma niekedy prekvapuje, že ako je vôbec možné, že sú to také pravidlá, že sa to ne, nevyriešilo na úrovni Európskej únie. Ako je to vôbec možné? To by sa malo všetko robiť na, Európskej, na úrovni Európskej únie. Tam sme najsilnejší a odporúčam predovšetkým, aby sme na úrovni komisie a aby členské štáty rovnako možno súčinnosť. Ja som z Dánska, nepodarí sa nám to vyriešiť sam, samým, ale myslím si, že potrebujeme plnú transparentnosť, pokiaľ ide o tú cenu tvorbu týchto liekov. Vieme, ako to vyzerá v Spojených štátoch amerických, kde to lobbyci zastavili, ale my jednoducho potrebujeme transparentnosť, pokiaľ ide o stanovenie cien týchto liekov aký veľký vplyv vlastne lobbying v tejto oblasti a trh a, e, a do akej miery zasa zodpovedný za tú cenu vývin. A takisto, tak ako tu bolo uvedené, musíme sa pozrieť na ten všeobecný záujem, e, na to všeobecné blaho a dobro. Je to ľudský život a jeho ochrana. A častokrát túto nenásytnosťou tohto priemyslu, častokrát ľudia na to trpia a koľko ľudí takmer zomrelo. Tak by som chcela počuť aj zo strany komisie. Viete, aká je skutočná cena za tieto výrobky? Viete takisto, koľko stojí výskum v tejto oblasti? A viete takisto aj niečo, pokiaľ ide o negatívnych účinkoch, sekundárnych účinkoch, o ktorých sa vie už teraz, ktoré by sa dali ustrániť, ale čaká sa, až pokým sa predlží ten patent. A po druhé, nemáme jasné pravidla, ktoré by sa týkali toho, kde by vlastne sme to zastali predovšetkým e, ochrany ľudského života. Myslím si, že sa musíme pozrieť práve na tie ceny v tomto priemysle. Vidíme, že ceny stále narastajú, ceny skutočne stále narastajú a tí, ktorí sedia najvyššie v týchto farmaceutických priemysloch a firmách, tak tí zarábajú veľmi veľa a vlastne s tým výskumom vôbec nemajú nič spoločné. Takže toto je vlastne to miesto, kde si musíme uvedomiť, aby sme boli zastúpení na úrovni EMA, kde nikoho nemáme ani na úrovni komisie, bez nejakého konfliktu záujmov, pretože to je veľký problém. Máme tam ľudí, ktorí tam vlastne sedia napriek tomu, že tu je konflikt záujmov, takže musíme mať jasnú čitateľnú situáciu, aby tam boli ľudia, kde nemôžeme povedať, že by to bol nejaký konflikt záujmov. To je kľúčové, nielen pokiaľ ide o EMU, ale aj v všetkých ostatných agentúrach. Je to jednoducho viditeľné aj v ostatných. Ďakujem. Gracias, tiene la palabra. Ďakujem pekne a teraz uh, Kilton Daly, nech sa páči. Very much. Uh... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne predkladateľom petície. Ja som členkou skupiny priateľov pečenie pretože sme zo severovýchodného Anglicka, kde je skutočne strašné, strašne zlá úroveň, pokiaľ ide ochorenia pečenia, to súvisí s hospodárskou situáciou, takmer s chudobou, ale nielen kvôli tomu. Myslím, že tá ťažká situácia, ktorú tu máme, aspoň to viem od svojich voličov, ak sa pozrite na e, medicínsky výskum, aký te, ako tento vlastne sa týka, tak vidíme, že tie financie, ktoré idú do výskumu, nie sú vždy adekvátne prerozdelené. Takže je dobre, že tu máme predkladateľov tejto žiadosti takto početne zastúpených, že nastavili túto problematiku. Napríklad minulý týždeň sa k tomu vyjadrila komisia, potom sme tu mali takisto aj summit, ktorý sa týkal HIV, tak tam boli jasné závery v tom zmysle, že potrebujeme robiť konkrétne kroky na európskej úrovni a to sme jasne uvítali. A celkom jasné zistenia z tohto samitu bolo to, aby sa vlastne prepojili naše kroky, pokiaľ ide o výskum E, riečenia hepatitídy, HIV, ako aj tuberkulózy. A takáto kombinovaná agenda postupu pri liečbe týchto chorôb by nám mohla pomôcť, pretože častokrát tí, ktorí trpia na jednu z týchto chorôb, vlastne sú pacientami aj, ktorí teda trpia na ostatné z týchto troch chorôb. Ešte pár príležitostí, pani, ešte pár pripomienok. Pani Auken sa dobre vyjadrila k tejto záležitosti, ona má e, svoje informácie, <clears throat> ale Chvála Bohu, sú to aj veci, ktoré nespomenula, takže môžem sa k tomu vyjadriť ja. Myslím si, že pokiaľ ide o spoločné obstarávanie, to je skutočne dobrý nástroj. Máme teraz 23 členských štátov, ktoré sa podpísali do takéhoto tak, podpísali takúto dohodu spoločného obstarávania. Možno by som chcela počuť ešte viac informácií zo strany komisie, či sa to skutočne podporuje ako aktívny spôsob zabezpečovania toho, aby lieky skutočne pokiaľ ide o nákup liekov, aby sa tu zohľadnila tá solidarita, aby jednoducho išli náklady na liekov nižšie. Pokiaľ ide o duševné vlastníctvo, tak tam si myslím, že by sme mohli jednoducho očakávať viac kondicionalit, pokiaľ ide o program Horizon 2020 vo vzťahu k pravidlám týkajúcim sa duševného vlastníctva, no to aby pokiaľ ide o tie fondy, ktoré financujú práve výskum v tejto oblasti, by sa to lepšie prerozdelilo. A pokiaľ je to dodatočné, čo povedala aj pani Aukenová, ohľadne pravidel duševného vlastníctva. Ide tu predovšetkým o to, aby sme nečakali na to, pokým vyprší platnosť patentov a potom sa trochu tento patent iba pozmení, aby sa predlžila jeho životnosť ďalej, aby jednoducho sa navrátili peniaze, ktoré išli do toho výskumu. Ja si myslím, že takéto predlžovanie týchto patentov to nie je dobre, mala by sa k tomu vyjadriť aj komisia, predovšetkým pokiaľ ide o túto oblasť. A ďalšia vec, či sa oplatí pozrieť sa na vyhodnotenie tých sietí týkajúcich sa zdravotníckých zariadení, pokiaľ ide o výmenu dobrých, pokiaľ ide o výmenu informácií, tak či to je v súlade s článkom 15, pokiaľ ide o smernicu z roku 2014, kde ide o zabezpečenie výmeny informácií, účinnej výmeny informácií, pokiaľ ide o zdravotnícke technológie, pokiaľ ide o podporu členských štátov. Takže na záver by som už len chcela spomenúť, vypočuli sme si tu vašu petíciu vo výbore pre petície, ale jednoducho práve výbor pre zdravie v Európskom parlamente je ten výbor, ktorý môže sa vyjadriť viac, pokiaľ ide takéto prenosné nakazlivé choroby. A moji kolegovia z laboristického týmu, ktorí sú takisto členmi tejto skupiny priateľov pečenie, uviedli, že v rámci tejto skupiny je možnosť predložiť ústnu otázku, ktorá by sa predložila vo vzťahu komisie na plenárnej schôdzi týkajúcej sa tejto témy. A navrhla by som, že tá ústná otázka by mala spojiť HIV a hepatitidu akčný plán, ktorý s tým súvisí, aby to bolo spoločne na programe, e, kde by sme mohli takto pokryť všetky tieto tri vírusy, ktoré som už spomenula. Výsledok týchto petícií by mala byť spoločná ústna otázka a mala by tam byť obsiahnutá aj požiadavka, pokiaľ ide o smernicu transparentnosti, aby to bolo jednoducho aktualizované a musíme robiť všetko preto, aby tá transparentnosť bola zabezpečená, aby sme vedeli, že odkiaľ tieto vysoké ceny vlastne pochádzajú, aby sme neboli područí e, farmaceutického priemyslu a tento má samozrejme prirodzene záujem na tom, aby tie ceny boli stále vysoké. Takže pokiaľ ide o tieto epidémie, musíme urobiť všetko preto, aby ceny na lieky boli nižšie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Beatrice Ďakujem pekne za slovo. V prvom rade chcem poďakovať a zároveň privítať všetkých zástupcov platformy eh, zasiahnutých osôb, ktorí vlastne eh, sa tu s nami stretávajú a konečne sú tu osobne prítomní. Po, rok potom, ako vlastne e, završili svoju aktivitu a je naozaj veľmi dobré povedať, že vlastne celý tento čas v rámci ktorého sa postupne hepatitida typu C postupne predieraná, popredie a stáva sa primárnou témou, aspoň teda v Španielsku, je veľmi dobre využitý a chcem iba Ehm, počerknúť ten rozdiel medzi eh, dňami, ktoré sa vlastne, eh, vlastne tým, tým časom, ktorý, eh, ktorý prebieha medzi vytvorením petície a vlastne prediskutovaním petície na výbore a to je častokrát čas, ktorý ohrozuje ľudské životy. Musíme si uvedomiť, že našou úlohou nie je len riešiť problémy, ktoré nám občania predkladajú, ale zároveň využiť všetky nástroje, ktoré máme v dispozícii. A čo je isté, je to, že chronická neliečiteľná choroba zrazu má liek a v tomto smere by sme naozaj mali konečne konať a hľadať konkrétne kroky. E, musíme si uvedomiť, že he, tá, to, táto situácia nás postavila pred zrkadlo. A to zrkadlo nám ukazuje, že e, súčasný model prístupu k liečivám jednoducho nefunguje. A je naozaj dôležité, aby sme zapustili do práce všetky európske inštitúcie a konečne rozfunkčnili, lebo hoci to je kompetencia členských štátov, a na druhej strane je tu aj zároveň otázka toho, že Európska únia má zabezpečiť ochranu ľudského zdravia. No a práve preto ako je zaznelo na poslednom plene v Štrasburgu, kde sme mali špecifickú diskusiu o dostupnosti liečiv, chcem trvať na tom, že aj kvôli tejto petícii musíme komisia aj rada čo najskôr vypracovať e, európsky plán dostupnosti liečiv, ktorý bude zahrnať viacero tých tém, ktoré zaznelo tu. E, nebudem teraz hovoriť o kriminalizácii farmafíriem alebo lobbystov alebo vlád. Myslím si, že sme tu všetci na to, aby sme robili svoj kus práce a táto práca znamená, že e, budeme spoločne pracovať na jednom konečnom ciele. Tento plán prístupnosti liečiv by mal zahrňať aj nový typ vzťahov s farmaceutickým priemyslom, pretože to sú naši nevyhnutní partnery, preto aby sme naplnili tento mandát a našu povinnosť chrániť ľudské zdravie. A to je niečo, o nemôžeme pochybovať. Musíme aj naplno presadiť smernicu o transparentnosti a ehm, čitateľnosti cien v tomto smere je nevyhnutné, aby sme aj adekvátne zohľadnili e, vlastne e, patentovú ochranu a návratnosť investícií. My nespochybneme otázku návratnosti investícií, ale aj otázku konečnej ceny. No a potom je to samozrejme aj otázka agregovaného nákupu, e, síce z, z vyhodenej pozície členských štátov pri nákupe kľúčových liečiv. Myslím si, že to je naozaj dobrá príležitosť. Máme tu osoby, ktoré bojujú za svoj život, za svoje zdravie a je dôležité, aby sme im pomohli bojovať za právo, e, kde už existuje liek na ich chorobu a aby sme im to právo na dostupnosť tohoto e, lieku zabezpečili. A to je naša povinnosť. E, vytvoriť také nástroje, ktoré zabezpečia to, že toto sa pretaví do praxe a vyžaduje si to spustenie aj možno zvažovania tu, na tomto výbore. A ak dokážeme napríklad znižiť eh, poplatky za roaming, tak prečo nedokážeme eh, zmeniť model eh, tvorby, cenotvorby liečiv a liekov? Ďakujem pekne. Gracias, Beatriz. Ďakujem pekne, Beatriz. Poprosím vás skrátiť rečnícky čas, pretože, ako hovorila pani predsedníčka, máme tu musia vlastne e, odísť e, žiadatelia, alebo teda, petiční, teda zastupcovia, pe, zastupcovia žiadateľov z jednej skupiny a prísť ďalší a e, čakajú už vonku pred budovou. Takže nech sa páči, ďalší rečnícky čas. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja budem veľmi stručný, stručnejší ako kolegovia, ktorí sa už vyjadrili. Chcel by som povedať, že sme pred dilemou. Zdieľam všetky tie argumenty, ktoré tu boli predložené zo strany predkladateľov petície, teda z veľkej časti toho, čo povedali aj moji kolegovia, ktorí sa vyjadrili, samozrejme nie sme zo všetkých, e, všetkých z rovnakých politických skupín, ale zdieľam to. Sme vo výbore pre petície a nie sme tu na to, aby sme boli platení za to, čo povieme a vlastne, aby sme nič neurobili v tejto oblasti. Chcel by som iba pripomenúť, že výbor pre petície nemôže posúdiť základ týchto problematík, ale môže posúdiť, či tie procedúry, ktoré postupujú, či to jednoducho privedie nejaké výsledky alebo nie. Musíme dodržiavať zmluvy, musíme dodržiavať pravidlá, ktoré máme na úrovni Európskej únie a z exekutívneho hľadiska spúšťanie programu takomto, takejto podobe to jednoducho nie je v kompetencii Európskej únie. Takže ak cieľom tejto petície je žiadať to, aby Európska komisia spustila takýto program alebo takúto politiku a žiadala to od členských štátov, tak takto petícia jednoducho neúspeje, pretože sa nám nepodarí získať nejaké konkrétne výsledky. To je jednoducho proti pravidlám, ktoré máme. Avšak cieľom tejto petície je apelovať na členské štáty, Vlastne sme videli, koľko ľudí prišlo podporiť túto petíciu, aby sme videli, čo to môže ovplyvniť v jednotlivých krajinách, predovšetkým pokiaľ ide o Španielsko, pretože ako vidíme, väčšina tých predkladateľov je zo Španielska, tak v takomto kontexte táto petícia má význam a podarí sa nám niečo dosiahnuť. Ale list tejto miestnosti a povedať, že sme si vypočuli všetkých a že my teraz budeme u, že uvalíme všetkým 28 členským štátom takú povinnosť, aby sa zmenili zmluvy, aby tu bola takáto politika spoločného zdravotníckého prístupu, tak to jednoducho nie je možné. Ak toto je cieľom, tak by som navrhol, aby sa uzatvorila táto petícia, ale mali by sme informovať ostatné výbory kompetentné na to, aby sme sa pozerali na iné spôsoby, ktoré sa môžu uplatniť na úrovni Európskeho parlamentu, predovšetkým pokiaľ ide o tú ústnu otázku, ktorá skutočne nám môže pomôcť na to, aby sme verejným spôsobom získali veľkú publicitu oveľa väčšiu ako napríklad iba v tomto výbore a takto by sme vlastne ovplyvnili aj 28 členských štátov, aby sme v tejto oblasti urobili niečo konkrétne, čo doposiaľ nemáme. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Marias, nech sa páči. Καταρχάς συγχαρώ τους αναφέροντες. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel zablahoželať všetkým tým, ktorí prišli podporiť túto petíciu a ktorí chceli objasniť tieto dôležité otázky, pretože hepatitída C je veľmi nebezpečnou chorobou. V niektorých krajinách treba povedať, že postihla veľmi veľké množstvo ľudí. A ak sa pozrieme na veľké množstvo utečencov, migrantov, tak musíme vychádzať aj z tej skutočnosti, že táto choroba sa môže šíriť ešte oveľa rýchlejšie a preto je táto téma skutočne veľmi vážna. Po druhé, diskusia poukázala na to, aby sme sa spýtali konkrétne otázky, či skutočne máme kompetenciu na to, aby sme sa venovali takéto otázke v tomto výbore. Pokiaľ ide o zdravotnícke, pokiaľ ide o zdravotnícke kompetencie, tak tieto majú predovšetkým členské štáty Máme tu však aj spoločné možnosti na úrovni Európskej únie, avšak mali by sme sa vyhnúť k nejakému nekalému využívaniu tejto situácie a musíme sa pozrieť na to, aby nezneužívali svoju situáciu a postavenie práve tieto veľké podniky. Ak má takýto podnik veľmi významné miesto na trhu a ak sa to podarilo dosiahnuť na základe, e, na základe výskumu, tak je to v poriadku. Avšak ak tu došlo k nekalým postupom, ak tu došlo k zneužívaniu, tak jednoducho sa porušujú pravidla Európskej únie. To znamená, máme konkrétne kompetencie a aj komisia má konkrétne právomoci a môže preskúmať, čo vlastne tieto podniky robia, ktoré majú takýto patent. Častokrát vyžadujú tieto podniky veľmi vysoké ceny, ktoré vlastne musia zaplatiť pacienti a Treba potom aj preskúmať, či sa neporušujú pravidla hospodárskej súťaže. To sú vlastne klasické prípady, ktorými sa zaoberá patričné odvetvie práva. Takže druhá otázka je aj prístupnosť liekov. Vlastne sme o tom hovorili aj na úrovni e, plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Pacientom musí byť zabezpečená možnosť mať prístup k liekom. Takisto máme európske programy, ktoré sú financované, sú to teda výskumné programy, ktoré boli začaté v rámci Horizontu 2020, takže treba si uvedomiť, že máme európske projekty a náš výbor má oprávnenie preskúmať tieto záležitosti. Sú tu však aj ďalšie otázky, ktoré by sme sa mali venovať. A ja nesúhlasím s tým, aby sa táto petícia ukončila. Musí zostať otvorená, musíme preskúmať, aké ďalšie opatrenia môžeme prijať. Nejde tu o to, že chceme uvaliť alebo nanútiť členským štátom nejaké politiky. Práve naopak, nám ide o to, aby sme si uvedomili, akým spôsobom môžeme zabezpečiť prístup k liekom pre občanov Európskej únie, práve pokiaľ ide o takýto konkrétny liek. A ako môžeme podporiť rodinných príslušníkov, ako sa títo môžu dostať k týmto liekom, aby sa situácia zlepšila. A na záver by som chcel ešte raz podporiť týchto predkladateľov žiadosti, ktorí prišli za ich vynikajúcu iniciatívu aj za to, že prišli medzi nás. Ďakujem. Ďakujem pekne. Začnem Ďakujem pekne. Chcem povedať, že nemám vedomie o tom, že by sme museli zmeniť nejakú zmluvu, preto aby sme dokázali vytvoriť jednoznačný, jednotačný dokument, ktorý nám zabezpečí napríklad účinný boj proti eh, tuberkulóze, malárii alebo HIV alebo niečo iné podobné. A to isté platí aj pre hepatitidu typu C. Takže netreba meniť eh, zmluvy. Eh, je tu právo na ochranu zdravia, ktorá je zakotvená aj v zmluvách a v tomto smere sa to týka aj cenotvorby, čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, kompetencia členských štátov. Ale ako Európska únia máme istú kapacitu a musíme ju využiť. A v tomto smere to vyžaduje istú odvahu. Myslím si, že nikto tu nepredia a nebude žerať peniaze. To nie je oddávanie peniaze, to dávajú vlády. Ale je to o tom, že častokrát je výskum veľmi drahý a my by sme mali vlastne využiť dáta, ktoré máme, lebo dnes nevieme, aké sú tie dáta na strane výskumu, s akými dátami pracuje tento výskum. A čo zistil tento výskum? Nedávno je aj vlastne komisia mala samotná svoju správu, ktorá spochybňovala údaje, ktoré nám dával farmapriemysel. Takže toto nie je o boji proti farmaceutickým priemyslu, ale je tu konflikt medzi eh, právom ochrany duševného vlastníctva, ktoré bráni vlastne eh, výskumníka 20 rokov potom, ako podá patent eh, a zároveň je tu rozdiel medzi ochranou základného práva na dostupnosti zdravia. Takže treba to vyvažovať. A myslím si, že naše povinnosti sú práve v tomto smere. No ako som už hovorila, e, Európska únia má v tomto smere dve úlohy. V prvom rade občianský rozmer. E, musíme si uvedomiť, Vieme, že len 25 zachytených e, osôb s hepatitidou C je veľmi smutné číslo. My nevieme, ktorí ďalší ľudia majú hepatitidu typu C práve preto, že nemáme účinný systém diagnostiky a registra. A zároveň e, vieme, že to je e, choroba, ktorá sa dokáže liečiť k dnešnému domu a má devastatívne dopady a jediné riešenie je, je vlastne eradikovať, zničiť túto chorobu. A v tomto smere je naozaj dôležité, aby sme spolu členskými štátmi konali, pretože členské štáty musia konať, ale my musíme pomôcť, my to musíme iniciovať a hľadať analýzu, ako vyvážiť tento, tú nerovnováhu medzi duševným vlastníctvom a prístupnosťou zdravia. Takže ako vypočítať reálne náklady? E, musíme hovoriť o tom, že Ehm, je to otázka e, kumulovaného e, nákladu, ktorý tu je a je tu aj nevyhnutné účinné uplatňovanie smernice o transparentnosti cien, e, ktorá je momentálne blokovaná. Ďalej je dôležité, aby sme žiadali, aby v rámci Horizontu 2020 sa financoval verejný výskum a zároveň aby nebolo možné, že tieto prostriedky, ktoré vlastne sú z verejných prostriedkov a vedú k novým inováciám, aby tieto nové inovácie nemohli byť vlastne chránené patentami na strane farmapriemyslu. Takže to naozaj treba veľa konať, je toho veľa pred nami a chcem predniesť iba jednu prozbu. Chcem poďakovať platforme za to, že tu sú, za to, že túto tému otvorili, že určili e, túto tému, pretože je to naozaj veľmi aktuálna téma a myslíme si, že je to téma, ktorá sa týka podstaty tejto témy a je veľmi dôležitá a práve preto to nie je len hepatitida typu C, ale je to, sú to napríklad e, na budúce pacienti s rakovinou alebo pacienti s inou chorobou a budú mať e, problémy, ktoré súvisia s prístupnosťou, dostupnosťou liečiv. A v tomto smere je naozaj dôležité, aby sme využili nástroje, ktoré máme v Európskej únii a ukončila by som to tým, že je to otázka politickej vôle. Otázka politickej vôle, pretože si to naozaj vyžaduje, aby sme dokázali e, otvoriť tú tému na plene a aby sme rozmýšľali nad tým, ako spustiť koordinovaný plán, akýsi koordinovaný fond na európskej úrovni, ako eradikovať hepatitu typu C. Pretože e, nemôže ani jedna e, osoba v Európskej únie zomrieť e, práve kvôli tomu, že my vieme, ako ju liečiť, ale tieto, túto liečbu nedostane. Ďakujem pekne. Gracias. Bueno, en primer lugar. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem poďakovať platforme osôb zasiahnutých hepatití C za ich boj. Chápem, že to je boj pre všetkých, ktorý, e, ktorý e, sa táto choroba môže dotknúť a každý jeden z nás môže byť zasiahnutý touto chorobou. Ako hovorili zastupcovia petičného výboru, e, už existujú liečiva ako esobaldy, ktoré umožnia účinne vyriečiť hepatitu typu C až na 95 Napriek tomu, že tieto lieky existujú, tak naďalej vo svete každý deň zomierajú stovky ľudí na žltačku typu C. A tak je to moje v Európe. A umierajú, pretože je tu veľa vlád, ktoré nedostatočne dotujú liečbu pre choré osoby. E, týka sa to španielskej vlády, ktorá nepodporuje liečbu pre všetkých e, chorých, a práve e, preto vlastne táto liečba môže stať až 90 tisíc eur e, mesiac a to je práve to, čo nám vláda nedotuje. No a preto si myslím, že to je zodpovednosť vlád, zodpovednosť členských štátov, e, tak ako to vytýčuje aj zmluva, ale zároveň treba mieriť aj vyššie. Je dôležité, aby sme mierili k veľkým farmaceutickým firmám pretože tieto ceny sú astronomicky navýšené a sú extrémne vysoké a je to práve kvôli tomu, že patenty chránia, patenty, alebo patenty chránia výskum farmaceutických firiem. Patenty sú akýsi trest smrti pre milióny osôb vo svete. Je to trest smrti, pre, ktorí, ktorí vlastne vzniesli alebo vytýčili tieto farmaceutické firmy, ktoré pozerajú len na svoju súvahu a len na svoje príjmy. Um, takže tieto e, firmy e, získali z liečby 13 miliard dolárov, a to najmä vďaka rieku Sobaldy. E, to všetko by nebolo nevyhnutné, ak by sme hovorili o výskume o verejnom záujme, ak by sme hovorili o verejných farmaceutických firmách, ktoré by dokázali poskytovať všetky tieto lieky a zabezpečovať liečbu je jasné, že kompetencia v oblasti zdravotníctva je na strane členských štátov, ale zároveň tam sa nachádza aj ten základný problém. A síce, že Európska komisia, ktorá má kompetencie, e, najmä čo sa týka patentového práva, patentovej ochrany. A to je práve tá otázka. Otázka znie, um, otázka znie či sa komisia viac podradí záujmom veľkých farmaceutických firiem alebo záujmom e, občanov a občanov Európskej únie. A okrem toho, e, v týchto momentoch sa ďalej rokuje o TTIP. TTIP, ktorá vyvíja tlak na veľké farmaceutické firmy, farmaceutické firmy tu chcú vlastne zavodovať patentovú ochranu a zakázať generika. To je práve to prvé, čo musíme dosiahnuť, aby Európska komisia nepokračovala ďalej v rokovaniach TTIP a aby e, neustúpila záujmom týchto veľkých farmafiriem. A potom aj niektoré parlamentné skupiny, ktoré dnes sem chodia, a bojujú za prístup e, k liekom pre všetkých a potom hlasujú za TTIP. Tak prosím vás, kolegovia, buďte koherentní. No a Samozrejme som plne v súlade s tým, že keď táto téma prejde na plénum Európskeho parlamentu, tam by sme mohli predniesť otázku, ústnú otázku na zodpovedanie a vlastne vypočuť Európsku komisiu ohľadom toho, aké konkrétne kroky príjma preto, aby zabezpečila liečbu pre všetkých občanov a, e, v Európskej únii. A zároveň e, je dôležité povedať si, akým spôsobom by to malo fungovať, e, kde je nevyhnutné zmeniť legislatívu v oblasti patentov a ukončím svoje vystúpenie. E, jednoducho si myslím, že po tejto diskusii a zároveň po tých jednotlivých vystúpeniach, ktoré zazneli, je jasné, že výskum, e, ktorý viedla e, obhajkyňa práv, teda ombudsmanka a zároveň aj ďalšie, ďalšie vyvažovanie práv európskych občanov voči právom, ktoré zabezpečuje patentová ochrana, je nevyhnutné. Ďakujem pekne. V mene e, petičného výboru majú ešte e, slovo jeho zástupcovia na posledné 2-3 minúty. Ďakujem. Dobré odpoludne. Chcel by som vás povzbudiť Nechcem sa odkláňať od tejto e, diskusii o hepatitíde C v Európskom parlamente. V, Euró- v roku 2007 Európsky parlament naposledy prijal text e, ohľadne hepatitídy C, takže mali by ste konať rýchlejšie, najmä pokiaľ ide o takýto závažný problém. Naozaj netreba takto prešľapovať na mieste. A tiež som chcel povedať, že podľa mňa je jasné, že keď sa robí výskum, musí byť nejaký zisk, ale ten zisk by nemal pochádzať z fondov, ktoré používajú členské štáty na to, aby pomáhali ľudí liečiť. Niečo sa musí zmeniť medzinárodné zmluvy o duševnom vlastníctve, pretože sú v rozpore s, s základmi toho, ako žijeme, ako fungujeme a to je absolútne rozhodujúce niečo s tým urobiť. No a keďže na tom pracujem už nejakých 30 rokov, môžem s touto skúsenosťou povedať, že jednoducho musíme e, sa pridržať e, nášho odhodlania, nesmieme sa nechať odradiť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Takže eh, predostrela by som následujúci návrh a potom mi poviete, čo si o tom myslíte. Takže zdá sa, že väčšina je za to, aby petícia ostala otvorená na základe informácií, ktoré sme dostali od komisie. Eh, pošleme teda komisii list. Komisári Adrogajtisovi a zhrnieme to, čo tu zaznelo Uvidíme, ako komisia zareaguje. E, napíšeme takisto list výboru pre životné prostredie, ktorý je gestčným výborom v tejto veci. Uvidíme, čo oni budú na to hovoriť. A potom e, ešte list z VHO, pretože oni pripravujú prvú celosvetovú stratégiu týkajúcu sa boja proti virálnej hepatitíde, takže bolo by dobre, keby sme sa takto na ich obrátili. Potom, čo sa týka otázky na ústne zodpovedanie, na ústne zodpovedanie v pléne, počkajme najprv na odpoveď komisie a potom tú otázku nadnesieme na zasadnutí koordinátorov. Takže myslím, že malo by to byť na úrovni koordinátorov. Soledad, nech sa páči. Áno, tá otázka na ústne zodpovedanie je potrebná. Viem si presať jeden dôvod, prečo by sa to odlážilo, ak teda Envy by predložil iniciatívu v pléne, ale nesmie to závisiť od toho, či komisia dá nejakú odpoveď. Máme povinnosť konať, nemôžeme čakať na to, čo si myslí komisia. A ak Envy eh, nepodá žiadnu iniciatívu do pléna, tak by sme to mali urobiť my ako petičný výbor. No ak sa toho chce ujať Envy, môžeme postupovať aj spoločne, ale v každom prípade musí byť v pléne iniciatíva. Áno. Ak súhlasíte, môžeme postupovať takto. Obratíme sa na výbor životné prostredie, Európsky parlament, komisiu, eh, VHO a podľa odpovede komisie sa k eh, tomu budeme ďalej venovať. Ďakujem. Mali by sme byť veľmi presní, pokiaľ ide o otázku, ktorú položíme komisii. Takže Mali by sme sa opýtať, či k tomuto konkrétnemu produktu môžeme e, dostať nejaké transparentné informácie aj o cenotvorbe, pretože e, tá história toho produktu je aj o tom, že bol predaný z, jedne, z inej firmy, čiže to naozaj veľmi špecifický prípad a bolo by dobré eh, špecializovať sa naozaj len na hepatitidu C, nemá to ako niečo všeobecné, ale ako tento produkt, e, teda jeho cenu, históriu. Čiže akú mm, možnosť vidí e, komisia pre tie e, chudobnejšie členské štáty či naozaj teda majú 50 tisíc násobok tej ceny platiť Takže mali by sme si položiť naozaj špecifické otázky, aby sme sa nezamotali do nejakého všeobecného blabla. Čiže e, tá komisia musí dostať veľmi presnú otázku. Dobre. Takže mám tu ešte otázku. E, na, môžeme prejsť teda k ďalšiemu bodu programu a slovo dostane predsednička. Thank you so much and thanks. Ďakujem pekne a ďakujem aj prekladateľom petície. petície. Ospravedlňujem sa, že som e, e, sa nemohla zúčastniť tejto prvej schôdze, ale ďakujem, že ste prišli a prajem vám veľa úspechov do budúcnosti. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Bod 6. Petícia o výstavbe železničného technologického centra v Malage v Španielsku. Myslím, že predkladateľ petície predkladateľa zastupuje pani Albiol, naša kolegyňa a dávam jej slovo, nech sa páči. Oh, so that we can Prosím, aby ste opustili miestnosť v tichosti, aby sme mohli prejsť k ďalšiemu bodu programu. Ďakujem pekne. Pani Albiol, máte slovo. Bueno, simplemente... Dobre. Ide o projekt, e, o ktorom sa teraz aktuálne hovorí. E, zdá sa, že nebola zabezpečená, e, zabezpečené financovanie pre tento projekt, takže petíciu môžeme uzavrieť ale myslím si, že v každom prípade by sme mali jednoznačne vytýčiť, že ak v nejakom momente od španielskej vlády znova uvidíme tento návrh, že znova sa tu objaví tento návrh a znova sa objaví vlastne podobná iniciatíva, treba petíciu na novo otvoriť, bez toho, aby, aby petičný výbor alebo teda e, petičná iniciatíva musela prebehnúť odznova. A keď sa ten projekt na stane vlády znova predstaví, tak vlastne petícia bude na novo platiť. Dobre, ďakujem za tento veľmi krátky úvod do petície. Myslím, že môžeme prejsť priamo ku komisii. Mám tu niekoľko mien. Pán Ramos Florido. From the commission, the floor is yours. Nech sa páči, máte slovo. Muchas gracias, señora. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. V prípade tohoto bodu budeme spoločne sa venovať dvom petíciám dve, ktoré vlastne pojednávajú o tej istej téme. Ehm, jedna má číslo 240 2011, druhá 1536 2012 a vlastne týka sa to eh, troch generálnych riaditeľstiev komisie. V prvom rade budem hovoriť ja v mene generálneho raditeľstva pre životné prostredie, eh, keďže pod našu, eh, pod našu kompetenciu spadá najmä táto téma. A zároveň je tu potom aj kolegyňa z generálne časa pre e, vidieckú a rurálnu politiku a potom je tu e, téma európskeho financovania a potom je tu ešte aj um, kolega z generálne rejteľstva pre konkurencieschopnosť ohľadom možnej štátnej pomoci, ktorá bola poskytnutá v tomto prípade. Ako som už hovoril, sú to dve petície od dvoch rôznych žiadateľov, ktoré zastupujú rôzne asociácie, rôzne združenia, ale môžeme povedať, že majú jeden a ten istý cieľ. A síce obe namietajú jeden projekt a síce vlastne inštalácia e, a vytvorenie e, železničného výskumného a testovacieho centra v Antekere e, v provincii Malaga v v Andalúzii. Je to známe ako tzv. okruh v Antekere E, cieľom tohoto projektu je v podstate vybudovanie veľkého testovacieho okruhu pre vlaky e, vysokej rýchlosti a zároveň aj výskumné centrum, ktoré bude súvisieť s vývojom železničných technológií a inovácií v oblasti železničnej dopravy. Tento projekt zasiahne viacero okresov, viacero viacero aj obcí, e, Mojina, e, Piedro a niekoľko ďalších e, okrem Malagy. Je to vlastne projekt, ktorý investuje, do ktorého investuje ADIF, španielská štátna železničná spoločnosť. Sú to témy, ktoré súvisia vlastne s otázkou fragmentácie, defragmentácie pôdy, územia. Ide navyše o zónu, ktorá má vysokú výnimočnosť v oblasti polnospodárskej výroby a zároveň je tu aj obava, že tento projekt môže mať dopady na životné prostredie a žiadatelia žiadajú, aby sa našlo iné umiestnenie pre tento okruh e, na testovanie vlakov vysokej rýchlosti. Z pohľadu generálneho riaditeľstva pre životné prostredie e, ktoré malo posúdiť e, oprávnenosť tejto petície. My sme to preskúmali, spustili sme vyšetrovanie, formálne šetrenie a zároveň sme sa obrátili na španielské orgány, požadovali sme informácie o tomto projekte a zároveň aj o uplatňovaní smerníc o ochrane životného prostredia, ktoré by mohli byť uplatniteľné v tomto prípade. Týkalo sa najmä smernice o dopadoch na životné prostredie, smernice o ochrane e, e, biotopov vtákov, e, prirodzených biotopov a chránených prírodných lokalít. V tomto smere išlo o výmenu informácií medzi komisiou a španielskými orgánmi. Dostali sme E, za posledný rok odpovede od Ministerstva pre rozvoj, e, ktorý bol hlavným e, iniciátorom tejto, tejto témy od vlády v Andalúzii a zároveň aj od Ministerstva životného prostredia. Z pohľadu životného prostredia treba povedať, že tento projekt prešiel hodnotením EIA, ešte predtým, ako bol schválený. Táto, eh, táto analýza environmentálnych dopadov eh, bola v roku 2011 eh, novembri publikovaná v oficiálnom úradnom vesníku v štáte, štátu 24. novembra 2011. Okrem toho, španielské orgány dospeli k záveru, že to neovplyvňuje územie Natury 2000 a zároveň e, to nejako nepoškodzuje územie európskeho významu, ktoré existuje v tejto oblasti. Zároveň, e, aby som to zhrnul, e, služby komisie nedokázali identifikovať porušenie komunitárneho práva v oblasti ochrany životného prostredia, ako ktorému by došlo. Okrem toho treba ešte signalizovať, že existujú pochybnosti na základe tých informácií, ktoré máme ohľadom realizácie tohoto projektu, ako už bolo aj skôr naznačené. No a práve preto generálne rejiteľstvo pre životné prostredie ukončilo toto vyšetrovanie, e, ktoré môže byť v budúcnosti na novo otvorené. E, treba zároveň signalizovať, že tento projekt bol aj predmetom rôznych e, súdnych sporov na národných súdoch. Súdili sa tu rôzne platformy, rôzne združenia, ktoré namietali tomuto projektu tak v oblasti administratívneho súdu, ako aj v oblasti trestného súdu. A Samozrejme, um, tieto témy, ktoré skúmajú národné súdy, sú oveľa podrobnejšie uh, právne kroky alebo právne procesy, ktoré podrobnejšie preskúmajú súlad tohoto projektu s právom, tak národným ako aj, e, ako aj európskym. A teraz dám slovo svojej kolegyne, e, kolegyni z Generálneho pre e, rozvoj, e, ktorá bude hovoriť o financovaní tohoto projektu. Ďakujem pekne. Thank you very much. And... Ďakujem pekne. A priamo dám teda slovo vašej eh, kolegyni, vášmu kolegovi a hneď potom aj predstaviteľom z DG pre hospodárskú súťaž, aby sme si vás vypočuli všetkých a pokúste, pokúste sa prosím čo najstručnejšie, pretože už teraz máme veľký skos. Dobré odpoludne. Rád by som e, dal niekoľko informácií o tomto veľkom projekte, tak ako je definovaný e, v zmysle nariadenia o štruktúrnych fondoch a regionálnom rozvoji. Je to veľký projekt, mm, rozpočet je vyše 50 miliónov eur. Tento projekt predložilo Španielsko v decembri roku 2011 v kontekste operačného programu Technologický fond a komisia dala niekoľko pripomienok v maji roku 2012 k tomuto projektu. Ostali sme v kontakte so združeniami, ktoré sú proti tomuto veľkému e, projektu, či už to boli organizácie životného prostredia, susedské združenia, e, alebo to združenie Alenio, ktorý sa Eh, postavili proti vybudovaniu eh, tohto projektu a teda boli tam samozrejme ďalšie predkladateľe petície. Vzhľadom teda na pripomienky, ktoré sme dostali, najmä pokiaľ ide o technickú životaschopnosť, technickú, finančnú, ekonomickú eh, rentabilitu, máme len čiastkové odpovede zo strany Španielska. No a potom sme počuli, že španielské orgány stiahnu svoj návrh a v roku 2013 mal byť predložený druhý návrh, ktorý prišiel teda v júni 2013, ale nezohľadňoval všetky naše pripomienky a potom sa zdalo, že projekt nebude e, zrealizovaný v zmysle platných pravidiel a podľa návrhu Ehm, podľa ktorého to malo byť hotové v roku 2017. Čiže bolo prijaté rozhodnutie stiahnuť ten projekt. A teda mm, nevzťahoval sa na dotknuté programové obdobie a od Európskej únie nedostane spolufinancovanie. Um, yeah. Good afternoon. Um... Dobré odpoludne. Ja som za generálne riaditeľstvo hospodárskú súťaž a dám informácie z pohľadu štátnej pomoci. Španielské orgány notifikovali verejné financovanie e, tejto infraštruktúry pre SEAT v zmysle pravidel štátnej pomoci. No, no, notifikovali to v roku 2013 a e, robia to len pre účely právnej e, istoty, pretože sú toho názoru, že celé verejné financovanie 358 miliónov eur plne e, vlastne spadá pod ERDF a vlastný rozpočet Španielska a nejde o štátnu pomoc. Alternatívne tvrdili, že ak by komisia dospela k názoru, že to financovanie by spadalo do štátnej pomoci, tak by to malo byť považované za štátu pomoc, ktorá je kompatibilná s pravidlami infraštruktúry e, do e, výskuma vývoja. Komisia urobila predlžné posúdenie tejto notifikácie a v marci minulého roku, teda v marci 2015, začala e, v tomto prípade formálne skúmanie, pretože zistila, že na rozdiel od e, názorov španielských orgánov, toto verejné financovanie infraštruktúry státu by predstavovalo štátnu pomoc a takisto nemusí byť kompatibilné s pravidlami týkajúcimi sa financovania infraštruktúry pre výskum vývoj. Teda v rozhodnutí vyjadrila Komisie svoje pochybnosti ohľadne toho, či ten projekt rieši skutočné zlyhania trhu, Komisia teda mala pochybnosti o tom, či je e, e dokázaný skutočný alebo potenciálny dopyt po takejto e, infraštruktúre. A táto e, pomoc by bola vlastne stimulačná, keďže neboli naplánované žiadne súkromné investície. A komisia tiež mala pochybnosti o tom, či pravidlá pre maximálnu intenzitu pomoci v rámci tohto výskumu vývoja, či toto bolo tiež dodržané. Takže v tomto formálnom vyšetrovacom eh, konaní, ktoré ešte stále prebieha, tak španielské orgány, ako aj subjekty aktívne na trhu, čiže potenciálni používateľia tohto zariadenia a potenciálni konkurenti tohto centra, sa vyjadrili k otvárajúcemu rozhodnutiu, čiže je to ešte stále prebiehajúce e, šetrenie. Momentálne analýzujeme výsledky ktoré máme, informácie, ktoré sme dostali počas e, fázy šetrenia a dúfame, že na jar e, tohto roku ešte bude prijaté rozhodnutie. Dobre. Rada by som otvorila diskusiu pre poslancov, ktorí sa chcú zúčastniť tejto rozprave. Pani Albiol, vy dostanete slovo na koniec rozpravy, po tom, čo sa vyjadria ostatní, keďže vy predstavujete v tomto prípade aj predkladateľa e, petície, ten druhý, ako viete, tu nie je, takže tie dve petície musíme prebrať spoločne. Otváram diskusiu, chce sa niekto vyjadriť? Nie. Takže opäť dostávate slovo vy, pani Albiol. Gracias. No, si... Ďakujem pekne Jednoducho a veľmi stručne chcem povedať, že to je dobrý príklad toho, ako je vidno, že občianske spoločnosti a takáto aktivizmus má svoje ovocie. Tento projekt železničného okruhu mal obrovské dopady na e, prostredie, životné prostredie, polnohospodárstvo a nakoniec vďaka práci e, platforme, nie železničnému okruhu, Um, bol tento projekt zamietnutý, je to vďaka práci, ktorá prešla sem na Európsky parlament, na Európsku komisiu. Komisia potom aj spustila vyšetrovanie v tejto téme, takže chcem im poďakovať, pretože um, tieto občianské boje um, môžu priniesť aj konkrétne výsledky, takže myslím si, že môžeme túto petíciu uzavrieť, pretože projekt nemá byť financovaný v ďalšom finančnom období, ale v prípade, že by sa niekedy mal na novo tento projekt vrátiť, tak možno túto petíciu bude nutné na novo otvoriť. Ďakujem. Kabes. Pani Kabeson, aj vy ste sa chceli vyjadriť? Nech sa páči, máte slovo. Veľmi rýchlo. Myslím si, že tento projekt ako už hovorila komisia, nebol zvážený na zvalenie, na financovanie nebol zvážený, ale je to dopad e, finančný, ktorý to obrovský má na celú túto zónu. Musíme, sa, musíme si povedať, že v prípade eh, skúmania EIA neboli narazené eh, na žiadne eh, konflikty s ochranou životného prostredia v tejto oblasti. Musíme si povedať, že dôvod, prečo bol tento projekt zadržaný, nebola. Nebol súlad so životným prostredím, ale finančné nástroje a dostatočná finančná kapacita na strane Španielska. Takže musíme si uvedomiť, že z pohľadu politického je tu nemalá zodpovednosť národnej vlády, ktorá hľadá možno iné alternatívy, ale v tomto smere je to otázka, či teda uzavrieť alebo neuzavrieť túto petíciu. Ak ju zavrieme, tak ju budeme musieť možno niekedy v budúcnosti na novo otvoriť, až keď sa vyrieši problém financovania. Ak ten problém financovania vyriešia, oni do toho pôjdu znova. Takže v tomto smere si musíme hovoriť, že to nie je o nekompatibilite fondov a nie je o tom, či daný alebo iný fond vyhovoval. Ale v každom prípade eh, vlastne ten dôvod, prečo to je pozastávané, je len eh, eh, fond, ktorý mal byť pôvodne pridelený k tomuto projektu, ale to by nemalo byť jediné dôvodom pre zamietnutie celého tohoto investičného plánu. Dobre, takže dostávame sa do také španielskej rozpravy. Prosím vás, ale stručne. Áno, chápem, že e, v tomto smere to nie je len o otázke fondov, ale musíme si uvedomiť, že táto petícia pokrývala viacero tém, viacero otázok, napríklad ako aj um, tému toho, že či e, viaceré e, obce by zostali vlastne uzavreté v rámci tohoto železničného okruhu. Nemali by prístup k tomu okoliu a boli by izolované dopravne a vlastne aj tak e, pocitovo od toho celého okolia. Takže musíme si uvedomiť, že ak sa tento projekt, ak sa jeho financovanie vyrieši, budeme to musieť na novo otvoriť a riešiť tie témy, ktoré petícia namietala v tomto prípade. Okay, fine. As I, as I pointed out. Dobre, ako som už povedala, sú tu dve petície, sú dosť odlišné Eh, tá druhá sa sústredí skôr na eh, pohľad hospodárskej súťaže a tá prvá, eh, za ktorú vy zastupujete predkladateľa, je problematická z viacerých ohľadov. Takže myslím, že čo môžeme v tomto prípade urobiť je, že by sme mali byť v radi, že v európskych inštitúciách je petičný výbor, tento výbor pracuje na tom, aby osvetlil to, čo sa deje v tejto citlivej oblasti aby to osvetlil z rôznych pohľadov. A ako povedala pani Albiol, my sme si svoju domácu úlohu urobili, komisia pokračuje vo svojej práci, ale tie petície poslúžili svojmu účelu a teraz ich obidve môžeme zavrieť. Takže e, pokiaľ sa nikto nechce e, už vyjadriť, e, tak, tak to chcem postupovať. Ďakujem pekne, poďme ďalej. To the next... A ďalšie body, ďalší bod, to je stanovisko k cezhraničnému uznávaniu adopcií. Ako viete, výbor menoval pána Mariasa ako spravodajcu e, v tejto otázke cezhraničného uznávania adopcií. Išlo o to osvetliť tie e, problémy, ktoré boli nadnesené v petícii, ktorú sme dostali No a takisto išlo o problém adopcie bez súhlasu rodičov, čo e, bolo súčasťou tej um, e, zistovacej misie v novembri v Londýne v minulom roku. Bolo to veľmi užitočné a bude to e, v dispozícii čoskoro vo všetkých jazykových verziách všetkým kolegom. Nemáme tu nejaké odlišné názory, slovo dám teda vám, pán Marias, veľmi stručne no a potom kolegom, ale pokúsme sa naozaj eh, byť stručný, lebo nám čas eh, uplynul. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade by som chcel poďakovať tieňovým spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu na tomto stanovisku. Ďakujem aj sekretariatu výboru. Pomohli nám vytvoriť zostaviť stanovisko, ktoré sa zrejme stretne s veľkou akceptáciou. Toto je veľmi dôležitá téma. Bol, bol, bol tu predložený celý rad petícií na túto tému. A súvisí to aj s adopciami, ktoré sa udejú bez súhlasu uh, biologických rodičov, teda ide o tie e, nútené adopcie, to je ve- veľmi vážna téma. Je tu jedna vec, e, s ktorou určite všetci budú súhlasiť. E, vždy je absolútnou prioritou prijatie rozhodnutia o teda uznení cezhraničnej adopcie, teda to blaho dieťaťa je všetkému nadradené. Samozrejme, po druhej je potrebná právna istota. Bolo zrejme, čo v danom konkrétnom prípade platí práva rodičov a detí musia byť chránené. A samozrejme aj e, predpisy EÚ treba dodržiavať a ustanovenia, ktoré sa týkajú e, štátnej príslušnosti. Ja by som chcel vyzdvihnúť, že európske štá, európska štátna príslušnosť je základom, z ktorého vyplývajú práva pre rodičov aj deti. Ak je niekto občanom EÚ, tak členské štáty, teda občania majú aj príslušnosť EÚ. Treba sa teda vyhnúť nadmenej byrokracii, ale musíme si položiť aj otázku, ako obmedziť negatívne dopady, ku ktorým dochádza pri adopciách bez súhlasu. Čiže ak nesúhlasia ani rodičia, ani deti, to je vážna otázka, ktorou sa musíme ďalej zaoberať a okrem toho si myslím, že by sme nariadenie 2201 z roku 2003 e, mali tiež dodržiavať a samozrejme aj ďalšie aspekty treba preveriť. Pri adopciách by mala byť možnosť, aby e, príbuzní biologických rodičov dostali možnosť stať sa stálymi opatrovníkmi detí.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 Na medzinárodné adopcie upravuje Hakský dohovor. Tam je automatické uznanie. Čiže je tu právna istota, ale je tu problém týkajúci sa národných adopcií, uznania národných adopcií vo vzťahu medzi členskými štátmi, kde dieťa bolo adoptované mm, v štáte a potom sa rodičia e, rozhodnú presunúť e, alebo presiavať do iného členského štátu. Potom nie, nie je tu e, uznanie automatické a Brusel 2 to nereguluje, čo by mohlo byť prekážkou vo voľnom pohybe osôb. Dám vám príklad. Rodičia sa rozhodnú presťahovať sa do iného členského štátu EÚ z akéhokoľvek dôvodu. Je to úplne na nich. Avšak v krajine, do ktorej sa sťahujú, adopcia nie je uznaná. Potom rodina nemôže dostávať detské prídavky, nemôžu dieťa zaregistrovať v obci alebo zapísať do školy, nemôžu mať napríklad zdravotné poistenie pre dieťa a tak ďalej a tak ďalej. Takže sú tu veľmi rôzne úpravy v rôznych členských štátoch EÚ vekový eh, limit je rôzny, iný vek eh, je povolený v Taliansku, iný v Polsku. Okrem toho, definícia rodiny sa môže odlišovať. Niektoré členské štáty uznávajú homosexuálne páry ako rodiny. Ale v iných krajinách sú iba heterosexuálne páry uznávané ako rodina. Takisto sú tu pravidlá týkajúce sa toho, ktoré deti sú voľné na adopcie. Tie pravidla sa líšia. Mm, aj pravidlá ohľadne súhlasu biologických rodičov sa e, líšia. V niektorých krajinách ho to môže rozhodovať súd, iných nie. Takže myslím, že spravodajca nezodpovedal základnú otázku a síce, či potrebujeme podľa názoru spravodajcu automatické uznávanie v EÚ a ako by to malo vyzerať. A ak nie, ako vyriešime tie problémy, ktoré tu máme. Je pravodajca, spravodajca e, presvedčený, že by sme mali mať záväzné e, pravidlá, tak ako v Bruseli 2? Tieto otázky treba zodpovedať. Wow, now we are talking. I, I, uh, I'm happy to extend the floor. Dobre, konečne e, o tom hovoríme otvorene teraz pani Kabeson v mene Um, kolegu Kosolina, ktorý doteraz momentálne nie je. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela uh, zastúpiť kolegu uh, ale to je naozaj minimálny problém, pretože plne súhlasím s tým, čo hovorí. Takže nie je to problém, aby som povedala tieto slova v mene kolegu. E, zároveň je veľmi dôležité, aby tu v prvom rade vždy prevládal záujem dieťaťa. O všetkých princípoch a všetkých procesoch je naozaj veľmi dôležité, aby sme, sa, e, aby sme strážili tento princíp, ktorý je veľmi dôležitý, ale nevždy sa rešpektuje. Zároveň kolega žiada, aby sa článok 91 dohovoru o právach dieťaťa e, schválený v New Yorku na plenárnom zhromaždení OSN zabezpečoval, aby sme zabránili obchodu s deťmi v tomto smere je aj napríklad v prípade utečenskej krízy vidieť, ako sa to neustále stáva veľmi znepokojúcou realitou. Ďalej kolega žiada vzájomné uznávanie opatrení na národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti adopcie tak aby sme zároveň ako aj vytvorili zároku, ktorú zaručuje dohovor z roku 93 a síce aby sme harmonizovali legislatívu v oblasti, v oblasti adopcií a aby sme zabránili prípadným konfliktom pri stiahovaní a zabránili aj praxi tzv. kupovania detí je nevyhnutné zabezpečiť to, aby sa medzinárodná adopcia je dôležité zabezpečiť to, aby sa adopcia stala súčasťou medzárodného práva a aby vlastne všetky strany dotknuté v tomto procesu boli jednostranne súčasné, e, súčinné, aby sme počúvali e, a vnímali záujmy dieťaťa a zároveň, aby sme brali do úvahy aj nedávnu judikatúru Európskeho e, súdneho dvora, ako aj ESLP a zároveň, aby sme dokázali v prípade konfliktu brať do úvahy záujem biologických rodičov dieťaťa. No a na záver by som ja chcel dodať, že podľa mňa ide naozaj o to, aby sme v tomto smete už aj popísali a uznali tú ekonomickú a sociálnu realitu, kde adopcie sú mnohé, dochádza k mnohým adopciám a zároveň e, máme tu e, potrebu, aby vlastne boli uznané všetky typy párov, všetky typy e, rodinných zoskupení a vlastne funkčných jednotiek, aby sme zosúľadili zosúladili toto právo so súčasnou sociálnou realitou, ktorú vidíme v Európe. Ďakujem pekne. Eleonora, chce sa k tomu vyjadriť ako koordinátorka v mene EFDD? Nech sa páči. Ďakujem pekne. V každom prípade myslím si, že je naozaj dôležité, aby sme eh, zdôvodnili, aké sú možnosti konania v tomto smere. Máme tu na jednej strane tento koncept a to sú legislatívne dokumenty, ktoré tu máme a všetko to, čo súvisí e, s európskou legislatívou, v tomto smere je naozaj dôležité, aby sme tu mali aj plné povedomie a jasné intervencie toho, kde môžeme konať a ako môžeme účinne zlepšiť túto situáciu, najmä ktorá súvisí s blahobytom a dobrými, dobrými životnými podmienkami dieťaťa. Zároveň je dôležité, aby sme využili všetky nástroje, ktoré máme v teréne k dispozícii. Hovoríme teraz o um, blahu dieťaťa a v tomto smere hovoríme aj o uznaní reálnych eh, podmienok adopcie častokrát to opieva tzv. meké právo, asi sa nelegislatívne nástroje, e, v rámci ktorých tento parlament alebo komisia nemajú možnosti a možno by sme ich mali viac otvárať, dať im väčšiu, väčší význam. Ja som v súlade s tým, čo už aj e, spomenul spravodajca tejto správy. E, chcela by som len možno doplniť ešte niekoľko ďalších bodov, ktoré by som chcela s vami zdieľať Čo sa týka tej jednoznačnej potreby automatického uznávania adopcií, v tomto smere je naozaj dôležité harmonizovať celý tento inštitút v Európe. Dnes tomu tak nie je. Zároveň eh, by sme mali možnosť zájsť trošku viac do hĺbky, trošku do väčšej úrovne detajlov, keď hovoríme o týchto postupoch a o tejto praxi um, tak aby sme zobrali do úvahy tie petície, ktoré sme dostali. Um, možno by sme mohli zúročiť to, čo sme zistili počas našich návštev. Je tu veľa aspektov, ktoré treba zobrať do úvahy. Napríklad je to aj vlastne e, pretrvávajúci vzťah a kontakt s rodinou, kde sú rodičia, ktorí sa častokrát ocitajú v zložitých a náročných situáciách, um, nedostatočných, neadekvátnych a v Zároveň je dôležité, aby sme ich vlastne dokázali zapojiť, aby sme možno vyzvali európske inštitúcie a členské štáty, aby ekonomicky podporovali um, takéto rodiny, aby bolo možné, aby obnovili to svoj, ten svoj rodičovský vzťah, ktorý majú. Takže e, aj to môže byť prínos tejto správy. Táto správa je akási pomoc, akási asistencia a vlastne pomôže obnoviť úlohu rodiča, e, tak aby sme dokázali naozaj umožniť rodine na novo získať vzťah so svojimi deťmi. Ešte potom jedna otázka, ktorá hovorí o tom najvyššom záujme dieťaťa. Ehm, častokrát to bolo spomínané pri viacerých situáciách. Ehm, nemáme tu jasnú a jednoznačnú definíciu, jednoznačnú a ehm, nerozpornú a v tomto smere je naozaj dôležité, aby sme predchádzali vlastne rôznym odlišným interpretáciám, aby sme videli, kde dochádza napríklad zakazovaniu niektorých krajín pôvodu pri adopciách a v tomto smere je naozaj dôležité, aby sme reflektovali na tú situáciu, aby sme jasne definovali, o čom presne hovoríme, keď hovoríme o najvyššom záujme dieťaťa. No a na záver, posledná vec, ktorú by som chcela povedať, tá súvisí ani nie tak s, e, s nutnosťou harmonizovať inštitút adopcií, ale zároveň, aby sme dokázali možno e, popísať tie praxy, ktoré existujú v niektorých členských štátoch, ktoré súvisia e, s tým, že vlastne dochádza k akýmsi eh, dočasným opatreniam, ktoré majú eh, časovo neobmedzený charakter. Takže v tomto smere je naozaj dôležité uvedomiť si problematickosť alebo teda citlivosť týchto eh, situácií, lebo ide o nútené adopcie, adopcie bez súhlasu biologických rodičov. A to sme napríklad videli najmä vo Veľkej Británii počas našej návštevy. A môže sa to týkať aj podmienok, ktoré môžu byť veľmi podobné a existujú v iných členských štátoch. Takže podľa môjho názoru je tu nutné, aby sme prehlbovali eh, naše poznatky o tejto téme, aby sme to skúmali, aby sme zároveň nenechali eh, tak nedoriešenú eh, túto tému, pretože to sa objavuje v mnohých petíciách a znepokuje to mnohých rodičov všade v Európe. Thank you, Eleonora. And... Ďakujem pekne, Eleonora. A teraz Eduard, máš slovo. Merci, Ďakujem, pani predsednička. Áno, musí to byť konsenzuálne stanovisko, ale keďže sa vyvíja morálka, musíme možno eh, anticipovať aj budúce pedície, ktoré eh, sem prídu. A ja mám taký prípad, ktorý by som tu chcel eh, predložiť, aby sme sa mohli nad tým zamyslieť. A to sú vlastne tie náhradné matky, respektíve teda keď vynosí dieťa hľadná matka a v niektorých krajinách sa dokonca e, spochybne uznanie samotného dieťaťa, čiže e, sú rôzne formy adopcie, ale e, legislatíva sa vyvíja svojim smerom. Myslím, že musíme pomôcť Určite to nie je jednoduchá téma, ale budúcim rodičom a musíme sa pokúsiť im pomôcť, aby aj oni si mohli uplatniť svoje právo, pretože úprimne povedané, aký je dnešný štatút dieťaťa, ktoré sa narodí vlastne takejto náhradnej matke, e, Čiže mm, sú tu rôzne práve stanoviská, je to veľmi taká vášnivá debata, takže to dávam na také kolektívne e, zváženie. A samozrejme, <laughs> ako to už rozhodne, nechám na nášho spravodajcu. Thank you very much. I... Ďakujem pekne. Myslím si, že pán Marias to načetol veľmi dobre. Hovoril o tom, že to, čo robíme práve teraz, bude v najlepšom záujme dieťaťa. A to je naozaj veľmi výstižné, veľmi presné a zároveň veľmi vágne, ako aj celá diskusia o tejto téme že netreba zabúdať na to, že to je len v pozícii stanoviska. Pán Marias nejde písať knihu o tejto téme, e, bude písať stanovisko. Takže nemali by sme to možno e, zbytočne prehnať v tejto téme. No a nezabúdajte na to, že ste sa rozhodli e, urobiť aj pracovnú skupinu, vytvoriť pracovnú skupinu o otázkach sociálnych benefitov a sociálne, zábez, zábezpeky detí. Chcem sa spýtať, či komisia k tomuto niečo chce doplniť. E, pravdepodobne toho asi nie je veľa, keďže to je len stanovisko. Ďakujem pekne. E, ani si neberiem slovo, ale máme tu iný bod, e, veľmi podobný, ktorý je zajtra na programe, takže možno by sme to mohli potom pre, pre, prebrať zajtra. A dovolte mi ešte Eh, privítať vás, a teda dopredu vás privítať na diskusii, ktorá zajtra dávam samozrejme slovo k tomu, aby sa mohli vyjadriť. Všetko má ale svoje eh, miesto, aj táto diskusia. Takže, eh, teraz zvážme celý časový harmonogram. Chcete sa ešte znova vyjadriť? Nech sa páči bolo to len veľmi, bol som veľmi stručný vo svojom úvode a rád by som Ehm, odpovedal na niektoré témy, ktoré sa spýtali kolegovia. Takže, pani predsednička, dovolte mi súčastiť, e, súhlasiť s pani Kapesona s tým, čo hovorila, pretože ona e, spomenula otázku obchodu s deťmi, e, respektíve počtu detí, ktoré vlastne sa pohybujú po európskom priestore, či už ide o migrantov alebo súčasťou tohoto migračného pohybu deje to napríklad na hraniciach s Firomom alebo na hraniciach Bosny a niektorých ďalších krajín. Sú to naozaj veľké počty detí a mnoho z týchto detí sú deti bez sprievodu. Nezabúdajme na to, že toto je len stanovisko. Samotná um, správa sa pripravuje na výbore pre právne záležitosti, čiže oni budú vedúcim výborom v tejto téme a oni to budú iniciovať. Na to nezabúdajme. Pre kolegov z EPP otázka bola vznesená niekto spomenul otázku európskeho občianstva. Táto, tá, bola spomenutá otázka európskeho občianstva, kde sme spomenuli, že e, práve toto je ten základ, na, alebo tá téma, na základe ktorej sa môžeme dotknúť niekoľkých tém. Hovoríme tu o slobodnom pohybe osôb a počúval som tu príklady, ktoré e, vlastne inšpirovali naši kolegovia z EPP, tá náš kolega z EPP, um, sú tu občania, ktorí idú do iného členského štátu a daná adopcia, povedzme, adopcia, ktorú získali v jednom štáte, v inom štáte nie je uznaná. A tu sa dostávame vlastne k celému um, jadru toho, ako funguje európske občianstvo. E, prejdete do inej krajiny a sú tam povedzme nejaké e, rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, ktoré hovoria, že občianstvo je e, základ, na základe ktorého vznikajú aj niektoré občianské práva. A keď hovoríme napríklad o neuznaní práva dieťaťa alebo o neuznaní um, predchádzajúceho pridelenia adopcie, ak to nebude v inom členskom štáte uznané, tak to vytvára problémy a je možné vlastne vytvoriť tieto ustanovenia o občianstve, ehm, a otvoriť celú otázku uznávania adopcií. Nehovorím, že tu máme mať takú celú uh, eh, širokosiahlu ado- uh, harmonizáciu týchto tém, ale mali by sme si pripomenúť, že otázka občianstva je už pevne zakotvená v zmluvách. A keď hovoríme o tých príkladoch, ktoré sme tu videli, napríklad v Spojenom kráľovstve v Nemecku, ale zároveň aj tie povinné rozhodnutia, ktoré sa týkali um, adopcií v Spojenom kráľovstve, a potom otázka náhradných matiek. Uh, myslím si, že táto konkrétna téma bola pokrytá v gréckej legislatíve, ale mali by sme sa na to pozrieť, preskúmať, ako to je v iných členských štátoch. Je to pre nás dobrá príležitosť preskúmať a zistiť, aká je situácia pre v celej Európskej únii. No a dovolte mi dať vám ešte uh, jednu informáciu. Ja som uh, členom pracovnej skupiny pre práva dieťaťa a pani Carlson je námestničkou e, mojou v tomto výbore. Takže ona bude vlastne plným členom v pracovnej skupine a ja budem jej zástupcom potom v tejto pracovnej skupine. Ďakujem pekne. Pán Matias. Ďakujem aj za vaše úsilie. E, no a dovolte mi iba vysvetliť, aký časový harmonogram, ktorý nás čaká. Je to termín na predkladanie pozmujúcich návrhov 3. marca prebehne hlasovanie o výbore PETY 19. apríla a potom to pôjde na plénum v týždni 23. júna. To ešte stále nie je potvrdené, ale je to najpravdepodobnejšie. Dobre, ďakujem pekne, držím všetkým palce, ktorí pracujú na tejto dôležitej téme a poďme teraz ďalej. Ďalšou témou je položka číslo 8 na programe no a tá už je vlastne moja, lebo budem vám hovoriť o stanovisku k výročnej správe Európskej komisie o monitorovaní uplatňovania európskeho práva. A ja som aj spravodajkyňou pre tento návrh stanoviska. E, je to kľúčová téma, ako určite viete, pre náš výbor a myslím si, že náš vstup bude v tomto veľmi, smere veľmi užitočný pre výbor Júri, ktorý je tým hlavným výborom v tejto téme. Nezabúdame na to, že členské štáty sú zodpovedné za transponovanie legislatív v čase a adekvátnym spôsobom a zároveň pre korektné uplatňovanie a presadzovanie európskeho práva. Ale v našej práci vidíme dôkazy jeden za druhým e, na základe tých petícií, ktoré dostávame, že dochádza stále k častým a mm, a frekventovaným nedostatkom pri uplatňovaní európskeho práva alebo k nesprávnemu uplatňovaniu európskeho práva. Oveľa viac musíme v tomto smere konať a komisia monitoruje uplatňovanie európskeho práva a zabezpečuje, že legislatíva je v súlade s európskou e, legislatívou, s európskym právom. Práve preto vítam tú dôležitosť, ktorú pripisujeme lepšej legislatíve a kontrole e, adekvátnosti európskej legislatívnej činnosti. V tomto smere sa všetci môžeme tešiť na zlepšenú kvalitu európskej legislatívy. Rada by som počerkla aj to, že ako som už zdôraznila v tej predchádzajúcej téme, ide o stanovisko a nie o knihu. Takže pevne verím, že ten text zostane stručný, vecný, e, zameraný e, na naše vstupy, na tie témy, ktoré súvisia s petíciami alebo ktoré budú reflektovať petície, ktoré sme dostali. Ale som si istá, že vaše názory a prinosy zlepšia ten text a teším sa na spoluprácu s vami všetkými pri finalizovaní tohoto stanoviska. Um, predstavím rovno časový harmonogram. Termín na predkladanie pozmejúcich návrhov je tiež 3. marca. Hlasovanie potom prebehne na výbore PETI 19. Eh, apríla No a na plénum to pôjde tiež v tom týždni 23. júna. Sú kolegovia, ktorí by sa radi vyjadrili k tejto téme. Tieňový spravodajca, a pán Čáky, nech sa páči. Chcete sa k tomu vyjadriť? Alebo nemusíte, iba ak chcete. Uh, very shortly. Uh, generally, Cecilia. Ďakujem pekne, veľmi stručne. Vo všeobecnosti, Cecilia, tvoja vízia a tvoje odporúčania sú pre nás akceptovateľné práve preto, lebo čakáme na tú novú možnosť, aby sme pripravili niektoré detaily e, na úrovni pozmeňujúcich návrhov, ktoré vám potom pošleme. Po 3. marci ďakujem pekne. Pál, Eduard. Ďakujem, Pál. Eduard. Ďakujem, pani predsednička. Ja som teda tieňový spravodajca, eh, pardon, ja zastupujem Maren Míci, tieňovú spravodajkyňu. Ja teda prečítam jej komentár k vášmu stanovisku. Kolegyňa e, sa pozitívne stáva k vášmu stanovisku, pani predsednička, podporuje vaše globálne ciele. Toto stanovisko e, dobre e, zacieluje na petície občanov a občianskej spoločnosti, e, čo je dôležitý princíp e, Európskej občianskej e, spoločnosti Niektoré administratívne záruky potrebujú mať predkladateľia e, petícii, pokiaľ ide o informácie alebo notifikácie. Váš návrh, pani predsednička, tiež berie do úvahy pozitívny dopad pilotného projektu v tejto veci a predklada užitočný návrh na zlepšenie informácií o e, prebiehajúcich petíciách. A pani Midy má ešte niekoľko doplnkov k textu Eh, aby pozitívne prispela k tomu dobrému duchu stanoviska, napríklad konkrétne uplatnenie európskeho práva eh, ostáva problémom. Naša tenová spravodajkynia si myslí, že by eh, bolo možné posilniť homogenitu uplatňovania práva, vyzvihuje uplatnenie koherentné a uniformné Eh, rovnakú úroveň kontrol, eh, pravidelný dohľad a hodnotenie na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych indikátorov, ako aj benchmarkov a mm, o ide je o vzdielanie najlepšej praxe. Takisto politika nulovej tolerancie proti štátom, ktorí nedodržiavajú európske práva. V tomto procese členské štáty zohrávajú kľúčovú úlohu a je rozhodujúce, aby to úsilie bolo realizované v presnom e, harmonograme v prospech e, občanov a podnikov v Európe. Dúfam, že som pre tlmočníkov nečítal príliš rýchlo. E, Európska komisia bude tiež sledovať legislatívu po transpozícii, bude sledovať spôsob, akým sa realizujú v praxi pravidla EÚ Eh, aby občania a podniky mali schopnosť eh, realizovať si svoje práva, uplatňovať si svoje práva, aby došlo aj k adekvátnej náprave pre tých občanov, ktorí mali pocit, že ich práva boli porušené. Eh, toto stanovisko je kľúčové pre mm, moju kolegyňu, tieňovú spravodajkyňu a samozrejme transparentnosť je mimoriadne dôležitá ktorá zavezuje aj Európsku komisiu voči petičnému výboru. Okrem toho Európska komisia musí e, viac e, zapojiť e, predkladateľ petícií do toho pilotného projektu a musí uľahčiť dialog medzi občanmi a národnými orgánmi, ktorých sa vec dotýka. A napokon, pokiaľ ide o e, iniciatívy Refit a Better Regulation, Európska komisia e, je ich spomína ako aj spravodajkenia, je dôležité, aby tu bola zabezpečená medzi mužmi a ženami, aby tu boli sociálne práva, environmentálne práva, pracovné práva, práva spotrebiteľa, aby to nebolo oslabené týmto procesom. Táto iniciatíva musí vychádzať z kritérií, ktoré budú jasné a úplné, pokiaľ ide o priamy a nepriamy dopad na všetky prúky našej legislatívy, ktorá sa stiahuje nielen na náklady, ale aj na prínos a prídenú hodnotu tejto legislatívy. Táto analýza nákladov a prínosov výnosov sa nesmie eh, obmedziť len na ekonomické aspekty, musí zohľadniť aj sociálne a environmentálne aspekty, pretože mm, budeme mať inak ešte väčší počet eh, petícií od európskych občanov v nadchádzajúcich rokoch. Takže ďakujem. Biemene. Ďakujem pekne aj ja vám a ďakujem pekne aj pani Mici za to, že <clears throat> pracovala takto výdatne a je to skutočne veľká inšpirácia aj pre mňa. Takže ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme ďalej Eleonora Evi, chcete sa vyjadriť? Nie, pán Marias, nech sa páči, máte slovo najprv. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ja súhlasím s tými princípmi, ktoré boli ukotvené v rámci tohto stanoviska. Potom budeme predkladať ešte pozmeňujúce návrhy, avšak chcel by som zdôrazniť, že je veľmi dôležité, aby tu došlo aj ku kontrole, pokiaľ ide o implementáciu európskeho práva. To úzko súvisí aj s našim výborom, pretože dostávame veľké množstvo petícií zo strany občanov a prebiehajú tu diskusie a spolupracujeme aj s komisiou a takýmto spôsobom vlastne informujeme komisiu o prípadoch porušenia európskych prípadov a výbor pre petície podporuje komisiu v tom duchu, že takéto prípady porušovania treba objasniť a potom začať patričné postupy, ktoré sú ukotvené vlastne v zmluvách o Európskej únii. Myslím si, že komisia takýmto spôsobom má k dispozícii dostatočný manevrovací priestor, to znamená, má možnosť začať sankcie, pokiaľ ide o porušovanie pravidel, ale myslím si, že tento priestor by mal by, byť trochu obmedzený, veď predsa nie je možné, aby trvalo 4-5 rokov, pokým sa začne vyšetrovať, prešetrovať a potom začnú nejaké sankčné postupy. Ja si myslím, že to treba ďalej preskúmať a takisto som k tomu pripravila jeden článok. Ide tu skutočne o práva občanov, to znamená o tých, ktorí predkladajú potom sťažnosti priamo na komisiu alebo tých, ktorí predkladajú svoje petície tu vo výbore. Nie je predsa možné, že komisia bude nejako samorozhodovať, či bude niektoré prípady skúmať alebo nie, či potom bude žiadať odpoveď od patričných členských štátov. Takže toto je všetko, čo ukotvíme v našich pozmeňujúcich návrhoch. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Je ešte niekto, kto by sa chcel prihlásiť o slovo k tejto téme? Nie je tomu tak. Dobre, takže môžeme prejsť ďalej. Prejdeme k ďalšiemu bodu, bodu číslo 9, pokiaľ ide stanovisko o implementáciu dohovoru OSN, pokiaľ ide o práva osôb s postihnutím, predovšetkým pokiaľ ide o záverečné pozorovania výboru UNCPDR. Takže spravodajkynia je pani Rosa, nech sa páči, dostanete hneď slovo. Ďakujem pekne za slovo, ako už bolo povedané. Európska únia je súčasťou alebo teda je signatárom Medzinárodného dohovoru práv osôb so znevýhodneným a v tomto smere je aj vytvorená iniciatíva na stane OSN, aby sme implementovali ten dohovor na stane členských štátov. Um, takže v tomto smere bolo prijatých viacero záverečných takých pozorovaní, o ktorých momentálne diskutujeme. To sú odporúčania, e, ktoré OSN e, prijala pre všetky členské štáty aj pre Úniu, aby sme e, reálne splnili ustanovenia tohoto dohovoru. My sme vytvorili takúto pracovnú skupinu, aby sme sa lepšie koordinovali, aby sme preskúmali naše pozície. Je to pomerne veľká skupina, na ktorej je zapojená skupina, teda komisia, naša pracovná skupina, Európsky obhajca práv ehm, a zastupcovia občianskej spoločnosti. Ehm, v mojej správe, o čo sa pokúšam, je eh, v podstate odkazovať na ehm, eh, rezolúciu OSN, kde je vytvorená aj, vytvorený aj koncept nezávislého dohľadu nad dodržiavaním pravidel tohto dohovoru a komisia chce byť súčasťou tohoto systému. Bola to otázka, či parlament má byť súčasťou toho alebo nie. Ja som za to, aby parlament bol súčasťou, hoci my nie sme výkonná moc ako komisia, ale kontrolujeme komisiu. Takže v tomto smere e, je tam predstaviteľná úloha parlamentu. No a samozrejme spadá to najmä do našej kompetencie, lebo je to jediný e, parlamentný výbor, teda výbor PETI, ktorý priamo zabezpečuje presadzovanie občianských práv európskych občanov, odpoveda na ich žiadosti a chráni občanov. Najmä v prípade nedodržiavania alebo porušovania práv občanov. Takže my spolu s Európskym obhajcom práv sme taký inštitucionálny nástroj Európskej únie, ktorý má reálne chrániť e, ľudské práva a vlastne máme v tomto smere v dispozícii rôzne nezávislé nástroje. Takže e, obhajujem v tomto smere e, úroveň, teda úroveň dohľadu, ktorú má zabezpečovať práve výbor PETI. No, ďalšia téma je otázka dostupnosti a prístupnosti. E, v tomto smere môžem akceptovať odporúčania OSN a síce, aby všetky parlamentné výbory boli prístupné e, a ich zápisy boli e, v brailovom písme dostupné a zároveň aby boli dostupné s nevyhodeným osobám a zároveň je nevyhnutné vlastne využívať znakové formáty, formáty jednoduchého čítania, zväčšeného fontu a tak, aby sme vyšli v ústretí o požiadavkám osôb s inými typmi znevýhodnenia. Takisto je dôležité používať inkluzívne typy kontrahovania, aby sme tu mali väčší počet personálu so znevýhodnením a zároveň, aby komisia rozšírila to, čo je definícia znevýhodnenia už v rámci únie. My v tomto smere vítame um, deň e, nevyhodených osôb 12. decembra. E, je to naozaj dobrá iniciatíva, ktorá konečne začína. E, máme tu veľké meškanie v tomto smere. Mohli by sme viac využívať európske štruktúralne fondy a zároveň vlastne účinnejšie využívať prostriedky, ktoré máme a zabezpečovať inkluzívny systém inkluzívny systém vzdelávania a nenachádzali žiadne výhovorky pri uplatňovaní Marrakešského dohovoru napríklad, pretože je dôležité, aby e, osoby so nevyhodnení mali prístup k všetkým e, publikovaným prácam vo verejnej sfére. E, viete o tom, že na tom pracuje aj práv, výbor pre právne záležitosti, ale treba som to smere predniesť aj isté pozorovanie, pretože spomenulo to aj OSN vo svojej správe z augusta. Ako záver, to, čo robíme, je, že táto správa e, bude sa k tomu vyjadrovať aj LIBE, aj Výbor pre zamestnanosť, aj FAM. Ja som tu aj v tomto výbore, aj v výbore FEM. Ako viete, som podpredsednička skupiny pre práva osôb s nevyhodeným a pre nás je naozaj veľmi dôležitá téma. E, táto pracovná skupina naozaj e, pokrýva dôležité témy, očakávame väčšiu rotáciu od sekretariátu a zároveň očakávame, že sa tejto téme budeme viac venovať. Je to veľmi dôležitá téma a tie pozorovania, ktoré prednesli ehm, OSN a teda Organizácia spojených národov, to je pre nás veľmi dôležitá téma, pretože ehm, zaostávame, máme tu nedostatky v uplatňovaní tohto dohovoru a my by sme mali zohrávať oveľa aktívnejšiu úlohu, tak aby sme ehm, tieto závery OSN previedli do praxe a samozrejme, termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 3. marec. Um, tie termíny sú pomerne krátke a potom to pôjde na hlasovanie vo výbore 5. 19. apríla. Ďakujem pekne. Thank you, Rosa. Now... Ďakujem pekne, Rosa. A teraz by som si vypočula tieňových spravodajcov za SND. Tu máme Soledad. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, Rosa. Ide tu o veľmi komplexnú oblasť, budeme predkladať aj pozmeňujúce návory, sú tu viaceré záležitosti, ktoré už boli pokryté, ale predsa len tu ide o citlivé záležitosti a preto by sme chceli predložiť pozmeňujúce návrhy v tomto duchu. Principiálne, pokiaľ ide o obsah a pokiaľ ide o formu, budeme žiadať ratifikáciu strany tých členských krajín, ktoré tú ratifikáciu ešte nepodporili a takisto potrebujeme kontrolný mechanizmy zo strany členských štátov, aby ľudia s postihnutím mohli sa potom na takéto orgány obrátiť, aby tu bol stály feedback, spätná väzba, ktorú potom dostaneme aj my, aby sme boli informovaní. Ide nám predovšetkým o to, aby bolo urobené všetko preto, pokiaľ ide o situáciu detí. Musí to byť spomenuté, čo možno naj skôr, predovšetkým pokiaľ ide o vzdelávanie, výchovu, do toho to musia byť zapojené. Predovšetkým aj deti, pokiaľ ide o tie deti s postihnutím, pretože deti si vyžadujú špecifickú ochranu a musia sa tie ich potreby zohľadniť vo väčšej miere. Sú na to potrebné mechanizmy v tom duchu, aby tieto deti boli zaangažované alebo mohli byť zaangažované do jednotlivých právnych predpisov a pokiaľ ide o ženy, tak treba zohľadiť takisto aj rodové hľadisko, pretože ženy v spoločnosti sú diskriminované dvojnásobným spôsobom vzhľadom na ich vzhľadom teda na to, že sú ženy a jednoducho musíme robiť všetko preto, aby sme zohľadnili aj túto záležitosť vo vzťahu k ženám s postihnutím. A pokiaľ ide o tie právne kapacity, treba takisto spolahnuť, spomenúť, pretože ženy s postihnutím majú oveľa viac ťažkostí ako osoby, ktoré dokážu žiť samostatne, pokiaľ ide predovšetkým o zamestnateľnosť a treba sa pozrieť aj na to, akým spôsobom sa dá táto situácia riešiť. Musíme robiť všetko preto, aby bola zabezpečená plná miera autonómity týchto osôb, napríklad aj pokiaľ ide o voľby a tam, kde sú doteraz problémy, tak to bude musieť byť revidované a napravené a takisto aj právo na samourčenie, ako napríklad prístup k justičnému systému pre ľudí s postihnutím musí byť zabezpečený. Častokrát títo ľudia majú aj hospodárske ťažkosti, ťažkosti aj zamestnanie, pretože je problém zamestnať sa. A preto pri všetkých týchto témach je dôležité, aby boli urobené patričné zároky na to, aby sa týmto ľuďom nekladli do cesty ešte dodatočné prekážky, to znamená prístup k justič, justičnému systému zadarmo a ďalšie zvýhodnenia, pretože osoby alebo rodiny, kde nachádzajú sa ľudia, ktorí majú postihnutie, tam už vieme, že tie náklady sú takisto dosť vysoké a tieto musia znášať nielen tie osoby samotné, ale aj rodina, ktorá vlastne poskytuje podporu týmto osobám s postihnutím a takisto musíme podporiť možnosť zaangažovať do všetkých potrebných programov, ktoré vlastne existujú ktoré môžu pomôcť týmto rodinám, ale aj osobám samotným, aby tu došlo k patričnému odškodneniu. Je dôležité, aby sa urobilo všetko preto, aby tu nebola žiadna diskriminácia, pokiaľ ide o prístup k zdravotnej starostlivosti a to sa týka aj sexuálneho rozmnožovania, pretože častokrát ľudia s postihnutím majú menšie práva. Musíme urobiť všetko preto, aby sexuálna, otázka sexuálneho rozmnožovania a táto záruka bola takisto zabezpečená. Musia byť urobené patričné školenia, aby osoby s postihnutím mali možnosť vyjadriť sa e, svojim vlastným súhlasom, pokiaľ ide o rozhodnutie a na to musia byť vytvorené patričné centra, ktoré musia byť vytvorené vzhľadom na európsky priestor prístupu, toto je vlastne téma, ktorú by sme mohli takýmto spôsobom spomenúť a v tej správe sa pokazuje na to, že je veľmi dôležité prijať zákony, pokiaľ ide o prístupnosť. A z časti to vlastne už bolo aj spomenuté, ale potrebujeme aj európsky priestor pre prístupnosť, pokiaľ ide o odstranie fyzických prekážok, ale na úrovni harmonizácie, portability, sociálnych práv ľudí s postihnutím, pokiaľ ide o harmonizáciu diagnóz, harmonizáciu prahov, ako aj uznania vo všetkých krajinách, a tu vlastne hovorím aj o jednotlivých liekoch, pokiaľ ide o liečbu niektorých krajín, musíme v rámci Európskej únie sa posky, po, snažiť o to, aby sme harmonizovali túto otázku diagnóz, aj pokiaľ ide o začlenenie fázy postihnutia. A takisto aj pokiaľ ide digitálny rozmer, pokiaľ ide o digitálny priestor, ktorý bol v Európskej únii prijatý, chcela by som pokázať na to, že predovšetkým ľudia, ktorí majú postihnutie, by nemali byť už vopred nejako vylúčení z tohto. Práve naopak musia byť zaangažovaní. Ďakujem veľmi pekne. Je veľmi dobré, že máme takých kolegov, ktorí sú takto zaangažovaní do tejto témy, ale ak si uvedomíme, že to je iba stanovisko, tak nemusíte spomenúť všetky témy, k tomu iba tie hlavné body, na to, aby sme jednoducho vstúpili do toho procesu kde vlastne sa predloží táto, toto stanovisko. Za ALDE, tam máme Beatriz, poprosím vás, obmedzte sa na dve minúty, pretože sme už stratili 40 minút. A potom pán Marias. Veľmi stručne, pretože absolútne súhlasíme s tým celkovým eh, úmyslom a nastavením. Eh, podporujem to, čo povedala aj kolegyňa a zároveň chcem iba pripomenúť jednu dôležitú tému v tomto prípade a síce že je dôležité počítať s takým dôležitým nástrojom, ako je medziskupina, interskupina, e, napríklad táto skupina pre osoby so znevýhodnením a ich integráciu, to je veľmi dôležité a zároveň je dôležité um, spustiť konzultačný proces, o ktorom už hovorila komisia. Zároveň je veľmi dôležité, aby sme boli veľmi presní a aby sme v rámci obsahu tohoto stanoviska prispeli s pridanou hodnotou k celej tejto problematike. Ďakujem pekne. Thank you for Ďakujem pekne Ďakujem veľmi pekne za to, že ste boli taká stručná. Pán Marias, nech sa páči. Na, po, συμφωνούμε με τη γνωμοδότηση της κυρίας Σεσταρά. Ďakujem veľmi pekne. Ja súhlasím so stanoviskom kolegyne Estaras. O tejto téme sme sa vlastne už viackrát vyjadrili. Už sme zorganizovali viaceré podujatia a je úplne jasné, že budeme aj naďalej trvať na tom a musíme na tom trvať, aby tá dohoda Svetovej organizácie pre zdravie eh, bola implementovaná, pokiaľ ide o ratifikáciu dohovoru z Marrakešu. To, je všetko, to sú všetko veľmi dôležité témy. Ľudia s zdravotným postihnutím musia mať zabezpečenú podporu, predovšetkým v časoch, kde žijeme vlastne v hospodárskej kríze, a to sa netýka iba Európy, ale Postihlo to aj viaceré iné krajiny, myslím tu všetkým na tie južné krajiny, ako napríklad Grécko. Grécko veľmi trpí pod politikou úspor a musíme jednoducho tú bariér, bezbariérovo zabezpečiť na to, aby ľudia mali jednoducho prístup k sociálnym službám, k liekom a k liečbe. To všetko ešte ukotvíme v patričných pozmeňujúcich návrhoch. Ďakujem veľmi pekne. Eleonora? Ďakujem pekne rovnako a ja veľmi stručne chcela by som iba počiarknúť bod, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý v tejto správe a súvisí s tým slávnym prechodom, s tou tranzíciou vlastne zo starostlivosti inštitúcií do starostlivosti, ktorá má byť postavená na, rodite, na komunite. Takže toto je naozaj veľmi dôležité, lebo to eh, vytvára preklod, pre, predpoklad pre harmonizovanú starostlivosť E, tých osôb, ktoré potrebujú starostlivosť, ktoré potrebujú podporu, najmä so závažnými formami znevýhodnenia. Takže v mnohých členských štátoch, aspoň v tom mojom konkrétne, tieto osoby nemajú nejaké oficiálne uznanie a preto by sa mi naozaj páčilo, keby sme v tomto smere dokázali zobrať aj otázku tohoto prechodu do tranzície do úvahy. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Aldio. Ďakujem veľmi pekne, budem veľmi stručná pretože vlastne budeme potom predkladať ešte aj pozmenujúce návrhy. Avšak chcela by som spomenúť predsa len dva body. Po prvé, potreba, potrebnosť vyčleniť prostriedky z finančného rozpočtu, pretože členské štáty musia jednoducho takto podporiť aj osoby s zdravotným postihnutím. Vlastne videli sme na základe alebo na úkor tej politiky úspor, tu došlo k viacerým prípadom zatvárania zariadení, ktoré pomáhajú ľuďom s postihnutím, takže k tomu by sme sa v pozmeňujúcich návrhoch chceli venovať a takisto je dôležitá aj politická účasť alebo účasť na politickom živote, ktorá musí byť zabezpečená aj pre ľudí so zdravotným postihnutím. Pokiaľ ide o článok 29, tak tam sa uvádza, že členské štáty poskytnú právo tým ľuďom, týmto ľuďom, aby mali možnosť podielať sa na politickom živote. Bohužiaľ, doteraz je tá situácia taká, že napríklad 80 tisíc ľudí v Španielsku sa na posledných voľbách nemohlo zúčastniť, pretože takéto právo im nebolo poskytnuté vzhľadom na rozsudky súdov a je veľmi dôležité, aby táto otázka bola ošetrená. OSN apelovalo na španielský štát v tom zmysle, aby volebné právo bolo pozmenené. Tomu tak sa nestalo a netýka sa to teda iba španielského štátu, ale týka sa to celej Európskej únie, aby aj ľudia s postihnutím mali demokratické politické práva zúčastniť sa na živote. Ďakujem veľmi pekne a komisia by sa chcela vyjadriť k tejto téme. Áno? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, veľmi stručne. Chcela by som povedať, že tento návrh považujeme za veľmi zaujímavý. Bolo by bývalo dobre, ak by sme tu možno mali objasnený bližšie ten bod číslo 11, čo sa očakáva zo strany komisie, pokiaľ ide o objasnenie tej definície postihnutia, tak ako to je vlastne aj v tom dohovore, pretože to by nám bolo bývalo pomohlo, možno nejaké vysvetlenia, či už aj na úrovni neformálnej, ak to je potrebné. A potom ešte otázka, že podporujeme ratifikáciu dodatočného dohovoru, avšak viacero, je tu viacero právnych otázok, ktoré vystali e, a musia byť objasnené predtým, než sa dostaneme trochu ďalej, aby tu neboli potom nejaké prekvapenia, ako to tu vlastne bolo, pokiaľ ide o mechanizmus kontroly vrátime sa vlastne ešte k parlamentu, pokiaľ ide o túto otázku a ďakujeme ešte raz už vopred za podporu zo strany tohto výboru, pokiaľ ide o ten projekt European Accessibility Act, ktorý vlastne bude prediskutovaný vlastne aj v tomto výbore, predpokladáme. Ďakujem. Ďakujeme pekne aj my vám, Rosa sa vyjadrila, že už nechce sa prihlásiť, takže chcela by som povedať iba toľko, že lehota na predklane pozmeňujúcich návrhov je 3. marec Hlasovať sa bude o výbore pre petície 19. apríla a pravdepodobne sa to na plénom dostane v júli. Takže týmto vlastne sa dostávame na záver stretnutia výboru. Teraz prejdeme k zasadnutiu koordinátorov, takže by som chcela poprosiť všetkých tých, ktorí tu nemajú právo zostať na zasadnutie koordinátorov, aby čo možno najtichšie opustili miestnosť a aj na rýchlej